Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke... Dámy a páni, myslím, že môžeme začať. Máme tu už dostatočný počet poslancov v sále, to znamená, že sme uznášania schopní. Preto by som vám chcel navrhnúť, aby sme teraz miernym meškaním otvorili našu schôdzu. Čo sa týka programu, najprv schválime teda návrh programu. Sú tu nejaké pripomienky, nech sa páči, pán kolega. Eh, entiendo, presidente, que el orden del día incluye la votación de mañana. Ďakujem. Čo sa týka zajtrajšieho hlasovania, tak malo by sa hlasovať vo štvrtok do obeda. Ja by som ale chcel overiť jednu možnosť a síce, či by sme mohli predtým ešte viesť rozprávu. Ďakujem pekne. Dem steht, habe ich mir vom Sekretariat sagen lassen. Sekretariat mi povedal, že v zásade nie sú tam z technického hľadiska žiadne problémy. Dnes po obede, po stretnutí s maďarskými ministrami by sme mohli otvoriť túto otázku. Súhlasíte? Dobre, takže budeme takto postupovať. Výborne. A teraz oznámenia predsedajúceho. Mám tu vlastne iba jedno doplňujúce oznámenie a síce, že je tu pár zmien, čo sa týka poradia programu. To vyplýva ale z toho materiálu, ktorý máte k dispozícii. Ale jedna vec tam nie je uvedená, bod 6. Ten presunieme na zajtra a síce požiadali o to naše právne služby, lebo až zajtra tu budú prítomní. To znamená, že zajtra bude možno niečo povedať tomu posudku, ktorý sme dali vypracovať spolu s otázkou patentov a Malo by to byť teda zajtra. Dnes by to mali ukončiť a potom by nám to mohli zajtra prezentovať. Dnes by sme skôr mohli viesť iba politickú debatu na túto tému. Dobre. Takže k bodu 2 už nemám čo dodať. Teraz sa dostávam k bodu 7 a to je správa pani Wikström o využití potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Pani Wikström, máte slovo. Thank you, Chair. Ďakujem pekne. Pán predseda, ako iste viete, toto stanovisko je reakcia na správu z vlastnej iniciatívy, ktorá vyplynula z výboru pre kultúru. Téma, na ktorej pracoval výbor pre kultúru, je veľmi široký, široká a, a bola tu snaha obmedziť to stanovisko na pár tém, na témy, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru. Ja som sa rozhodol, že sa sústredím na autorské práva a ochranu e, Mm, registrovanej značky. Bola tu správa pani Galo a potom tu e, bola pracovná skupina, ktorá sa oberala autorskými právami. Členovia tej skupiny pre autorské práva iste uznajú e, tie zmienky o teritorialite a budú ho, ako aj ocenia tie výnimky e, z tých záverov, ku ktorým dospela pracovná skupina na rozdiel od pracovného dokumentu. Isté tu, keďže tam bol veľký konsenzus na pracovnej skupine, nikto nebude namietať e, to voči tomu, e, čo teraz spomínam v rámci tohoto stanoviska. Môj názor v zásade je, že musíme mať e, silnú ochranu autorských práv aj v tejto digitálnej dobe, Zároveň ale je dôležité, že čo sa týka držiteľov práv a spotrebiteľov, musíme navrhnúť potrebné ustanovenia v legislatíve, aby bolo možné plne využívať tie možnosti, ktoré ponúka internet, ako aj digitálny vnútorný trh. Kolegovia iste vedia, že som tam doplnila pár odsekov, ktoré sa týkajú ochrany registrovanej značky. Toto je veľmi dôležité pre autorov, pre kreatívny a kultúrny priemysel. A bude to také v budúcnosti. Keďže toto je téma, ktorá budí veľký záujem, tak zo strany kolegov, ako aj zo strany iných výborov, chcela by som môj príspevok zamerať na tieto krátke úvahy a počkam si na vaše komentáre veľmi rada, budem s vami spolupracovať v najbližších týždňoch, aby som zabezpečila to, aby sme mali širokú zhodu na tomto výbore, tak ako sme to mali na pracovnej skupine. ako sme sa zhodli na tom eh, texte, ktorý potom by sme mohli posunúť ďalej na výbor pre kultúru. Moja akorát žiadosť na vás je, aby sme sa všetci snažili sa zamerať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 Dovolte mi, aby som sa vyjadril k tomu, čo práve podala kolegyňa Valstromová. Je to veľmi kvalitná správa, je to e, veľmi vyrovnaná správa, ale dovolte mi povedať, že kultúrny a kreatív priemysel je pre rast, pre hospodársky rast Európskej únie veľmi dôležitý a preto ho treba veľmi podporovať, aby sme aj o týchto oblastiach mohli hovoriť, musíme zabezpečiť, že živnostníci pôsobiaci v tomto priemysle by pracovali v dobrých podmienkach. Je preto naša úloha zabezpečiť im tieto dobré podmienky. A je to zároveň nástroj, aby sme e, vyšli z krízy a zabezpečili rozvoj jednotlivých území a regiónov. Teda musíme vypracovať taký rámec, aby jednotliví živnostníci mohli e, pracovať v lepších podmienkach. E, po druhé, ďalšie musia byť uznávané ich odborné znalosti jednotliví podnikatelia a živnostníci musia byť podporovaní na regionálnej úrovni a medzi regiónmi musia, musí prebiehať výmena skúseností. Čo sa týka k samotnej správe, dovolte mi uviezť nasledovné. Nové technológie sú pre nás veľkou výzvou a sú veľkou výzvou aj pre kultúrny a kreatívny priemysel Európska legislatíva zatiaľ chráni nevšak dostatočný kultúrny a kreatívny priemysel a preto musíme posilniť legislatívny rámec Európskej únie pre posilnenie online a offline obsahov, tak aby e, aktéry pracujúci na tomto poli mali silnejšiu ochranu, najmä ochranu svojich práv a to práve preto, aby sa posilnila konkurencieschopnosť na globálnych trhoch E, v súčasnosti je oveľa bohatší online trh, ale je možné ho urobiť ešte atraktívnejším pre spotrebiteľov a e, preto musíme posilňovať právny rámec online trhov. A z tohto dôvodu musíme zabezpečovať príjmanie novej legislatívy, ktorými budú zabezpečené posilnené práva kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Musíme si priznať, že ešte máme toho, čo robiť. Nesmieme vôbec spochybňovať potrebu posilňovania práv podnikov a živnostníkov pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle. E, čo sa týka konkrétnych legislatívnych návrhov, tie poskytnem v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Gallo. Ďakujem pekne, kolegyňa Galo. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade, dovolte mi vyzdvihnúť kvalitu práce e, Cecílie. E, jej práca zahrňa niekoľko veľmi zaujímavých návrhov. Avšak sú tam niektoré témy, niektoré aspekty, ktoré vyvolajú veľmi bolivú diskusiu v parlamente. Nerada by som sa vracala k dôležitosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Rada by som však zdôraznila dva príklady, e, ktoré sú veľmi pozoruhodné. V Spojených štátoch amerických napríklad podnikateľský a inovatívny duch je všade prítomný a to vidíme aj v americkom informatickom priemysle. Napríklad e, študenti pracujúci, začínajúci v malých garážových podnikoch, e, ktorým sa podarilo vybudovať obrovské dominantné podniky, ktoré dominujú celému svetu. Takýmto garážovým malým firmám sa podarilo vybudovať celosvetový IT priemysel. V Európe sa nezačína v garážach, ale začína sa možno na internátnych izbách a v kaviarniach. Aby som trošku e, aby som trošku podporila takýchto začínajúcich, rada by som vyzdvihla Harryho Pottera, práve vznik diela Harryho Pottera, podporil kinematografiu, napríklad e, zmenili sa obliekacie, návyky celej jednej generácie vďaka tomuto dielu a treba zároveň vedieť, že kreatívny a kultúrny priemysel neškodí iným priemyselným sektorom, iným obchodným sektorom, ktoré často sa pozerajú cez prsty na tento konkrétny sektor. Práve naopak, e, vďaka kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu, ostatné sektory rastú, napríklad zvyšuje sa dopyt po prístupe na internet. Pôjdem ešte do väčších podrobností. V stanovisku mojej kolegyne som si všimla niekoľko aspektov a rada by som sa pristavila pri úvodnom ustanovení B, podľa mňa nie je skutočne dôležité, aby sme zmenili zásadným spôsobom právny rámec e, duševného vlastníctva. Ja si myslím, že rámec, tak ako existuje v súčasnosti, je dosť flexibilný na to, aby bol schopný adaptovať sa na technologické zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú a ktoré môžeme očakávať v budúcnosti. Avšak je potrebné vydať sa dvomi cestami, dvoma základnými osami. A poprvé, ako rozšíriť e, zákonnú ponuku a ako posilňovať e, práva autorov alebo autorské práva. Ďalej by som sa rada pristavila pri téme, a ja, ja si myslím, že došlo aj k chybe pri e, preklade vo francúzskej verzii, e, pretože ja tu vidím e, preklad verejná podpora. Ja určite v tomto zmysle budem žiadať nápravu, pretože ak chceme podporu verejnosti, verejnosť musí byť informovaná a vzdelávaná. A preto by sme mali sa sústrediť najmä na potrebu didaktických a pedagogických činností, najmä u mládeže a detí, pretože práve mládež a deti sú tými základnými spotrebiteľmi online produktov. E, malo by to prebiehať najmä osvetovými kampaňami, ktoré by boli určené širokej verejnosti. Ja si veľmi úprimne myslím, že keď správne vysvetlíme, aké sú výzvy, posilňovania duševného vlastníctva a autorského práva veľmi ľahko sa nám podarí presvedčiť širokú verejnosť, aby nás podporovala a aby sme dosiahli to, čo Cecília nazvala e, podpora verejnosti, ale je pravdepodobné, že to nie je veľmi správny preklad do francúzštiny. Ja by som sa ešte rada pristavila pri územnom aspekte, e, pretože častokrát tento aspekt vnímame zle ako má vzniknúť skutočný vnútorný digitálny trh? Je to otázka, ktorej sa venujeme my všetci. Teda ako umožniť občanom Európskej únie, aby legálne e, stiahovali filmy, hudbu bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. E, nám sa zdá odpoveď úplne jednoznačná. E, vždy poukazujeme na jednotného vinníka, a to na princíp teritoriality ja si myslím, a Cecilia bude s mnou súhlasiť, že by mala prebiehať diskusia so všetkými kolegiami práve o téme teritoriality. Rada by som spomenula i skutočnosť, že už sme, už sme spomínali e, túto skutočnosť na pracovnej skupine o autorských právach. V súčasnosti som presvedčená, že územný princíp nie je zdrojom všetkých problémov, ako to mnohí tvrdia. Územný charakter autorských práv spočíva v prvom rade na kultúrnej a jazykovej realite, respektíve situácii na danom území a to jednoducho nevieme zmeniť, pretože to nie je v našich možnostiach ani právomociach. Čo vlastne znamená tento územný princíp? Je to princíp, vďaka ktorému môžeme e, e, definovať, ktorá legislatíva sa vzťahuje na ten, ktorý online obsah. A práve v tomto nám to nie je jasné. Ja netvrdím, že užívanie konkrétnej legislatívy musí byť obmedzené na len jedno územie pretože neexistuje žiadne právne ustanovenie v zmysle ktorého by produkt, ktorý vznikol na niektorom území, mohol byť využívaný len na danom území v, s ohľadom na posilňovanie kultúrnej diverzity e, vznikol v Európskom e, parlament dokument v roku 2009, ktorý e, vytýčuje definíciu princípu teritoriality. Máme tu aj niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu alebo Súdneho dvora Európskej únie. A princíp teritoriality e, figuruje e, napríklad aj v nariadení Rím 2 pre nezmluvné podmienky. Nesmieme však stratiť zo zretela, že v mnohých e, prípadoch nakladanie s autorskými právami je skutočne založené na územnom princípe, pretože E, samotní autory sú častokrát, e, častokrát nútení používať ustanovenia miestneho právneho systému, aby mohli byť vôbec odmenovaní za svoju prácu, čo bráni kultúrnej diverzite. E, musíme sa zamýšľať, zamýšľať nad otázkou, ako rakúsky, slovenskí či grécky umelci budú šíriť napríklad svoju hudbu po celom území teda, ja by som zakončila svoj príspevok e, tým, že princíp e, teritoriality e, by mal byť podrobený diskusii. Ja zatiaľ ešte nemám konkrétny, konkrétnu predstavu o tom, ako by to malo nakoniec vyzerať. E, nabadám všetkých kolegov na to, aby sme mali o tom intenzívnu diskusiu. Ďakujem vám za pozornosť. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. A teraz kolega Engström. Thank you. Ďakujem pekne. V zásade môžem povedať, že sa môžem páči to smerovanie tohoto stanoviska a špecificky tá skutočne sa to opiera o to, čo sme vypracovali v pracovnej skupine pre autorské práva. Teritorialita je samozrejme veľký problém pre e, kultúrny priemysel, tam boli veľké spory. Ja predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov a podľa mňa by sme mohli vlastne sa snažiť dosiahnuť to, aby sme tu mali určitý, určité, určité pravidlá tejto oblasti, o ktoré sa môžeme opierať. Dôležité je, aby sme to mali e, pravidlá pre audiovizuálny sektor a potom aby sme riešili také veci, ako, ktoré sa týkajú fotografií. Potom ďalšia vec, o ktorej sme diskutovali, mali sme tu seminár asi pred rokom na tomto výbore, kde išlo o prístup k knižkám pre nevidiacich. Myslím si, že to je niečo, čo sme mohli pripomenúť komisii, že chceme dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Myslím si, že komisia by mala pracovať na medzinárodnej dohode, ktorá by sa zaoberala e, týmito otázkami. To si želajú asociácie nevidiacich. Potom tretia oblasť, na ktorú by sa mohli zamerať, čo sa týka kultúrneho sektora, a v minulosti to bolo rozdelené tak, že na jednej strane boli konzumenti, na druhej strane producenti, teraz sa trošku tak zmiešalo a sú tu určité nové faktory, je to nová generácia, ktorá nielen využíva obsahy, ale ich vlastne vytvára a preto legislatíva, ktorá sa zaoberá autorským právami, je v tejto oblasti nedostačujúca. Preto by sme mohli apelovať na komisiu, aby sa nad tým zamyslela a potom nám na návrhy. Vo všeobecnosti teda sa mi páči to smerovanie tohoto stanoviska a už sa teším na ďalšiu prácu. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. To bola diskusia k tomuto bodu. Kolegiem Wikström, chcete ešte niečo dodať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Teraz sa dúfam, že prebudíte, lebo budem chvíľku hovoriť po švedsky. Lebo to samozrejme som veľmi rada, že mám túto možnosť hovoriť po švedsky. Ďakujem pekne za vaše komentáre a myslím si, že aj celková tá práca pre nás všetkých bola veľmi zaujímavá. Ten úvod som prenesla po anglicky, aby ste si pripomenuli tie diskusie, ktoré sme vedeli na pracovnej skupine, ktoré sa týkali autorských práv. A preto som použil v mojom texte priamo aj tie citáty, e, konkrétne texty, na ktorými sa dohodli. Ďakujem pekne všetkým za prácu, za príspevky a už sa teším na ďalšie diskusie. Samozrejme, bolo možné ešte dlho hovoriť o kreatívnom priemysle, o princípoch, o teritorialite a čo to všetko znamená. Samozrejme, bolo možné hovoriť dlho o tom, ako je možné dosiahnuť pokrok v oblasti medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú kníh pre nevidiacich. Ďakujem pekne za vaše stanoviská a som veľmi rada, že môžeme aj naďalej pokračovať v živej a zaujímavej diskusii. Ďakujem. Ďakujem. No dobre, to na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. február. Všetci súhlasíte, dobre, takže takto bude 4. február. Prechádzame k ďalšiemu bodu, čo je bod 8 a je to niečo podobné. Inovácia v Únii, transformovanie Európy pre svet v období po kríze. No a spravodajky je opäť kolegyňa Vikström. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto stanovisko je tiež reakcia na správu z vlastnej iniciatívy, ale z iného výboru, konkrétne z výboru pre priemysel. Poslanci vedia, že tu je istá podobnosť s predchádzajúcim stanoviskom o kultúre a tvorivom priemysle, čo sa týka ochrany známok a autorských práv. Ja sa budem snažiť zaistiť, aby záverečné znenie tejto správy malo alebo zahrňalo rovnaké znenie oboch správ. Európsky patent sa identifikuje ako hlavný komponent európske politiky pre inovácie. No a my všetci si uvedomujeme tie problémy, ktoré majú členské štáty alebo spôsobujú členské štáty na, niektoré členské štáty na rade, ktoré zabrzdia celý pokrok to, aby sa volilo posilnené spolupráci zajtra na výbore. No a viem, že z výboru Imko pán Boris písal správu o jednotnom trhu, a podnikoch a raste bude sa o nej diskutovať a to tiež sa zaoberá otázkou patentov a teritoriálnej teritoriálnych autorských práv. Možno by sme mohli nájsť nejaké spoločné východisko znenia, ktoré by bolo priateľné pre väčšinu kolegov vo výbore pre obe stanoviska na tejto témy. Ja sa teším na vaše pripomienky a samozrejme veľmi rada zodpoviem všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Galo. Merci. Ďakujem, pán predseda. Cecília, ešte raz ti ďakujem za toto stanovisko. Budovať e, Európu po kríze je pre nás veľkou výzvou. Najmä v tomto hospodárskom kontexte je charakterizovaný verejným dlhom, veľmi vážnymi rozpočtovými deficitmi a z verejných zdrojov rozbehnúť Európu bude veľmi ťažké. Totiž e, stojíme z očí voči e, konkurencii e, rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré sú veľmi konkurencieschopné a ktoré sú veľmi silne prítomné na svetových trhoch. Totiž vytláčajú zo svetových trhov európske spoločnosti. My, politici, musíme a najmä na výbore pre právne záležitosti. Musíme do tohto kontextu e, priniesť e, zlepšenie predpisov, zlepšenie právneho rámca pre európske podniky a pre európskych občanov. Mali by to byť opatrenia, ktoré neovplyvnia národné, respektíve európsky rozpočet, ale ktoré sú zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti našich ekonomík. Som si veľmi istá, že ste počuli e, príhovor prezidenta Obamu zo včerajška. Ten e, zdôraznil dôležitosť inovácií. Ešte raz to opakujem, pretože nesmieme na, nikdy zabudnú, zabudnúť na čísla, že európsky patent je 11 krát drahší ako americký patent. Ja veľmi dobre rozumiem, že všetky členské štáty majú veľmi ťažkú úlohu. Častokrát je to politicky veľmi citlivé vo chvíli, keď sa členské štáty rozhodujú. Avšak už existuje posilnená spolupráca v oblasti posilnenia európskeho patentu. Viem, že je to ťažké rozhodnutie pre členský štát, ale je to rozhodnutie správne. Rada by som podporila kolegov, ktorí zatiaľ váhajú. Opakujem, je to veľmi delikátna záležitosť pre všetky členské štáty, aj pre tie členské štáty, ktoré už sú súčasťou posilnenej spolupráce. Ale môžem povedať veľmi úprimne, po 10-ročných rokovaniach musíme konečne urobiť vážny krok vpred. Musíme pokračovať nesmieme strácať čas a nesmieme strácať pozície veľmi cenné pozície európskych podnikov na svetovom trhu. Musíme bojovať pre inovatívnu Európu a to nedosiahneme bez podpory duševného vlastníctva. Mnohí e, považujú duševné vlastníctvo za brzdu inovatívnosti, že je to pojem z 19. a nie z 21. storočia. Ja si myslím, že je to pravý opak. A práve toto pochopili veľmi správne Spojené štáty americké. Ja som si to uvedomila, keď som bola súčasťou európskej delegácie vo Washingtone. Pozrite si internetovú stránku veľmi známej spoločnosti. Je to spoločnosť Apple, ktorá je známa pre svoje inovatívne produkty, veľmi správne sa táto spoločnosť adaptovala na požiadavky spotrebiteľov a prichádza s inovatívnymi produktami. Avšak táto spoločnosť dáva najväčší dôraz na ochranu duševného vlastníctva. Má veľmi ambicióznu stratégiu implementácie práv duševného vlastníctva duševné vlastníctvo je ešte dôležitejšie pre malé a stredné podniky, e, ktoré tvoria hospodárskú sieť Európy a ktoré nemajú dostatočné financie na to, aby financovali patenty. Preto by sme mali podporiť najmä malé a stredné podniky a bola by som veľmi rada, keby aj tí kolegovia, ktorí minulý týždeň váhali, ešte prehodnotili svoje stanovisko, tak aby sme mohli pokročiť v otázke európskeho patentu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa už nehlási. Kolega Masip, nech sa páči. Vážená pani Galo, Práve ste e, povedali presne to, čo niektorí kolegovia tvrdili už minulý týždeň. Niektorí z nich nie sú prítomní v tejto miestnosti. Vieme, e, čo to znamená pre malé a stredné podniky dať si všetko preložiť, e, aká záťaž je to pre nich, ale keď si osvojím logiku pani Galo. Prečo to nerobiť v jednom jazyku? To by bolo lepšie pre všetkých. Samozrejme, bola by to angličtina, o tom asi zbytočne budeme diskutovať. Ak však bude všetko urobené v angličtine, malé a stredné podniky, ktoré pani Galo tak silne chráni a podporuje, by sa možno cítili lepšie Avšak určite nie vo Francúzsku, určite nie v Nemecku, ale možno z celoeurópskeho hľadiska by to bolo lepšie. Možno, že by sa Európa viac zomkla. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście do kwestii, o których mówił... Ďakujem pekne, pán predseda. Otázky, otázku chyba Pedala ešte prerokujeme. Ja ďakujem Cecílii za jej prácu a návrh správy. Je to isté záležitosť, na ktorej sa všetci zhodneme. Rovnako je jasné, že v prípade inovácií pre Európu ide o to, aby naše hospodárstvo bolo konkurencieschopné. Samozrejme si treba uvedomiť, že aj tu si to bude vyžadovať zmenu našich zvykov a my sa budeme musieť niečo zrieť. To sa týka tak jazykov, ako aj možností spolupráce. To sa bude týkať otázok ako nejakých, nejakej ochoty a pripravenosti využívať a podporovať tento potenciál, ktorý majú malé a stredné podniky. No a mám ešte jednu otázku pre Cecíliu. To je prvý bod, v ktorom hovoríš o tým štátom presne to, čo si myslíš, ktoré na rade sa vyslovili proti tomuto patentu. Ja navrhujem, aby sme to otočili, pretože nám ide o to, a tak by to aj malo byť, aby čo najviac krajín bolo zapojených do tejto iniciatívy posilnenej spolupráce, no a preto Ehm, by sa všetky štáty mali podielať na tejto iniciatíve. Lisabonská zmluva nám dáva možnosť použitím posilnenej spolupráce to uplatnenie podporiť. No a tak by sme mali aj urobiť. No a tí, ktorí tak ešte neurobili, tak by mali dostať možnosť prijať toto náročné rozhodnutie, ale v našich dokumentoch by sme nemali e, mať nejaké formulácie, ktoré tu neumožňujú kolega. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som rád sa pridal k blahoželaniam. Je to skutočne veľmi dobrá správa, pretože čo sa týka inovatívnosti, tento prístup je veľmi dôležitý. A v súčasnej hospodárskej situácii, alebo súčasnú hospodárskú situáciu, zapríčinilo práve nedostatok inovácií. Ja som 30 rokov pracoval vo, v oblasti výskumu a vedy a viem, aké bolo ťažké preniesť výsledky výskumu do reálnej spoločnosti, do praxe. A skutočne e, sme podcenili vedu, výskum, inovatívnosť a preto som veľmi rád, že sa ocitlo čierne na bielom, že tento stav musíme zmeniť a je to veľmi dôležitý aspekt, ktorý umožní pohnúť sa vopred k inovatívnosti. Kultúrny a kreatívny priemysel, rád by som sa k nemu ešte vyjadril. V minulosti práve tento priemysel trpel nedostatkom e, právnych predpisov. Musíme posilniť, aby sa výskumy e, vedy a aby sa výsledky vedných činností oveľa ľahšie preklopili do praxe. Ďakujem. Danke, Herr Kollege Kari. Thank you, Chairman. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať kolegyni Cecílii za jej prácu a vypracovanie stanoviska. A jeden taký základný bod Viem, že sme už pomerne detálne o tom hovorili minulý týždeň v Štrasburgu. Myslím, že pre nás všetkých politikov je nevyhnutné vidieť to s istým odstupom z pohľadu toho systému, nielen z pohľadu nás, ktorí chcú spustiť nejaké postupy a mechanizmus na zaistenie. Myslím, že tie tri najdôležitejšie veci pre spotrebiteľa sú nejaká jednotnosť postupov, čo sa týka uplatňovania, pochopiteľnosť a jednoduchosť využívania. A sem patrí aj otázka jazykov, ktoré hovorili niektorí kolegovia, a samozrejme náklady. No a ak dokážeme vyriešiť tieto tri veci, tak zvyšok už je len taký okrajový. Takže v tom stanovisku máte správny prístup, avšak ja nemyslím, že my to musíme vnímať ako politici, ale musíme sa na to pozrieť z pohľadu spotrebiteľa. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a na záver ešte raz pani Wikström. No ja by som ešte raz chcela z celého srdca poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k mojej správe svojimi modrými slovami. Všetko zvážim a teším sa na pokračovanie nášho dialogu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov a zohľadom na hlasovanie vo výbore ITRE je 15. február. No dobre, a ďalším bodom je bod 3. To je správa kolegyne Diany Wallis. Možnosti politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľa podniky. No slovo dostáva aj kolegyňa Wallis. Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, máte pred sebou návrh správy, ktorý dnes je dostupný len v angličtine, ale ja by som chcela povedať, že sme len na začiatku tohto procesu a preto by som v stručnosti tak prešla tú správu a chcela by som všetkým pripomenúť, že toto je reakcia na oznámenie komisie, ktoré stanovuje viaceré možnosti, takže opätovne zdôrazňujem, my sme na úplnom začiatku procesu. Ale na druhej strane všetci vieme, že je to proces, ktorý trvá už 10 alebo 15 rokov. Hovorili sme o možnostiach projektu Európskeho zmluvného práva, čo by nám umožnilo využiť väčší potenciál európskeho vnútorného a jednotného trhu. No a súčasťou toho procesu je tiež príprava a obrovská práca, ktorú, ktorú poznáme ako návrh Európskeho referenčného rámca pre európske zmluvné právo. Takže sme na začiatku dlhého procesu, máme pred sebou veľa možností, ktoré sú vymenované a stanovené v oznámení komisie. Myslím, že všetci vieme, vyplynulo to z diskusí, hlavne s zástupcami malých a stredných podnikov v našich krajinách, že ešte stále panuje veľká miera nespokojnosti s výsledkom Rím 1. Výsledok je taký, že podniky sa musia stále, musia stále zápasiť rôznymi právnymi eh, režimami v našich členských štátoch, to s rôznymi režimami rozhodného práva a hlavne malé, malé a stredné podniky musia hľadať východiska z tohto blodiska. A rovnako to platí aj pre spotrebiteľov. Samozrejme, pre spotrebiteľov eh, sa snažíme zmeniť situáciu prostredníctvom smernice o právach spotrebiteľov, ale ešte nevieme, aké úspechy to prinesie. Myslím, že teraz, alebo tak z dlhodobého hľadiska, potenciál vnútorného trhu je v tomto sektore nevyužitý. Mne sa zdá, že to je sektor, ktorý by sme na pozadí súčasnej hospodárskej krízy chceli vyriešiť. No a doteraz sa zdalo, alebo nás to zvázalo získať využiť výhody elektronického obchodu. Máme, nie, nie, nie sú tam hranice, ale stále si neuvedomujeme úplne plné výhody. No a bariéry zmluvného práva sú stále súčasťou tohto problému. No a dovolte mi tiež povedať, že bez ohľadu na výsledok tohto procesu konzultácie bude to musieť byť koherentné s smernicou o právach spotrebiteľa. Komisia nás požiadala o náš názor o najlepších možnostiach, čo treba prijať z toho celého spektra, spektra možností. No a či, alebo či netreba vôbec ro- robiť vôbec nič nejakému európskemu Európskemu súhrnu zákonov. Ja som, ja som nejaké extrémne možnosti vylúčila a tvrdím, že treba využiť e, kombináciu dvoch možností. Zohľadom ohľadom na prácu v minulosti na spoločnom referenčnom rámci a z ohľadom na prácu tohto výboru a iných výborov pri zaisťovaní koherentnosti európskeho zmluvného práva a práva spotrebiteľov Myslím, že by sme mali prijať všetky nástroje a využívať ich ako základ pre našu ďalšiu legislatívnu prácu vo všetkých inštitúciách a členských štátoch. Zdá sa mi, že to je hlavný zdroj na zaistenie vyššej kvality eh, našich legislatívnych aktov. Ja si však myslím, že to je nevyhnutné v kombinácie s nejakými eh, inými nástrojmi. To sú tie veci, ktoré treba využívať súčasne v záujme dosahovania najlepších výsledkov. No a tvrdím to preto, lebo niektoré z obav, eh, ktoré zazneli o občnom nástroji, tvrdili, že to bude nový nástroj, ktorý treba využiť, vyskúšať na súdoch. Bude to trvať veľmi dlho. Bude tam panovať právna nejasnosť a neistota a tak ďalej. No a ja myslím, že ak takýto nástroj budeme používať, súčasne s tým toolboxom, s tými nástrojmi, ktoré už súčasne využívajú právne systémy našich členských štátoch, tak to bude musieť vysvetliť e, fungovanie toho dobrovoľného nástroja a, no a budem musieť e, vysvetliť všetky nedostatky, ktoré, na ktoré poukazujú kritici. Takže treba využívať obe možnosti súčasne, čím sa automaticky vyriešia niektoré z problémov. No a čo sa týka rozsahu, nástroja. Tak eh, sa mi zdá, že sa zameriavame na eh, zmluvy medzi podnikmi a spotrebiteľmi a, a podniky navzájom. Avšak medzi podnikmi len pre nejaké obmedzené množstvo, hlavne pre malé a stredné podniky. A myslím, že to treba jasne povedať a ľudia sa musia ukludniť, pretože to nebude, eh, to nie je práve pre nejaké obrovské komplexné zmluvy. No a pre všetko, čo bude predložené, tá komisia musí nájsť spôsob, ako tie hranice jasne vymedziť. Takže hovoríme, podľa môjho názoru, o zmluvách medzi podnikmi a spotrebiteľmi a zmluvami medzi malými a strednými podnikmi. A to bude všetko predpokladom úspechu. Úroveň ochrany spotrebiteľa musí byť veľmi vysoká a zopakujem to ešte raz, úroveň ochrany spotrebiteľa musí byť skutočne veľmi vysoká. Pretože inak sa to nebude využívať a Inak um, budú panovať oprávnené obavy, že to bude mať hrozný efekt, pretože by to muselo byť, muselo dokázať nahrádiť ustanovenia národného práva. Takže ak to tak bude, tak to bude vyžadovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. A o tom sa jednoducho nedá diskutovať. A pre mňa je to tiež zaistenie toho, že to bude pre všetkých, príťažlivé. A rovnako sa viedla diskusia o tom, či občný nástroj by mal byť využívaný len v rámci cezhraničného styku, alebo či sa bude uplatňovať aj v situáciách vnútroštátnych ehm, zo mojich stretnutí vyplynulo, že spotrebitelia aj podniky si žiadajú, aby sa to uplatňovalo na oba prípady. Ja si však myslím, že skutočnosť je taká, že ak by to bolo dostupné aj pre vnútroštátne otázky, tak ako už v minulosti sa sme to urobili v tomto výbore, tak treba to nechať treba nechať členské štáty, aby o tom rozhodli. Samozrejme, myslím, že moje preferencie sú jasné, ale treba, aby rozhodoval každý členský štát sám. No rovnako myslím, že možno v prvom kroku by sme to mali obmedziť len na elektronický obchod alebo nejaké ďalkové e, zmluvy. O tom sa dá hovoriť. Ja som však osobne presvedčená o tom, že by sme mali byť odvážnejší, ale môžeme to nechať ako otvorenú možnosť. Súbor nástrojov, ktorý nás podporuje, by mal byť komplexne široký, avšak nie až tak ako DCFR. Malo by sa to sústrediť na hlavné otázky zmluvného práva. A rovnako myslím, že z mojich diskusí s malými a strednými podnikmi v mojej krajine vyplýva jasné želanie a vôľa, že každý občný nástroj mal prekračiť rámec nejakých prekupno predaných zmluv alebo zmluv o poskytovaní služieb. Mnohé podniky prekračujú tento rámec a preto, alebo poskytujú služby aj predávajú tovar a preto musíme obe možnosti vyriešiť ďalej. Pri niektorých formy občných nástrojov sa hovorilo o nejakých poistných zmluvách. Myslím, že poistenníctvo treba zvažovať, hlavne čo sa týka poistenia motorových vozidel pre veľké finančné kontrakty a zmluvy, to je iná vec, ale sú veci, kde by to bolo možné. A ďalšie sektory prejavili záujem občiny nástroje hlavne v oblasti digitálnych práv, čo sa týka zvykového práva a tie, ktoré súvisia s veľkými koncernami, No a ďalšia vec, čo treba vyriešiť, lebo by som ako by sa tým komisia zaoberala v spolupráci s asociáciami právnikov a advokátov, hlavne v mojej krajine panuje obava, že každý nástroj, ktorý sa bude využívať nejak dobrovoľne, tak bude môcť mm, nejak narúšať najnovšej zmluvy o verejnom obstarávaní, ktoré sú veľmi komplexné. Ja nemyslím, že my alebo komisia chceme sa púšťať vstupovať do tejto oblasti. Myslím, že treba nájsť jasnú definíciu toho, o čo nám ide, pretože existujú viaceré opravnené obavy, kam to môže viesť, kde sa to bude používať. No a tieto obavy treba zodpovedať. A rovnako by som chcel ešte zdôrazniť stanovisko malých a stredných podnikov. Oni chcú jednoduchú vec, ktorá sa dá hneď používať. No a myslím, že preto tu nehovoríme len o nejakom legislatívnom akte alebo zákone alebo práve, ale hovoríme o podmienkach, obchodov no a spotrebiteľské organizácie, ktorých veľmi znepokojuje ten občný nástroj, e, hovoria rovnakú vec. Hovoria, že oni chcú štandardné podmienky obchodu, obchodného styku. A ja zdôrazňujem ešte raz pre komisiu, že toto budeme potrebovať. Možné je, pravdepodobne to tak aj bude, že tie štandardizované podmienky ktoré budú fungovať proti občanom nástrojov, tak budú musieť byť využívané mnohými, eh, v mnohých formách, mnohými podnikmi a organizáciami. Ale ak to má fungovať, tak potrebujeme systém, kde tieto štandardizované podmienky dostanú nejakú značku, ktorá bude hovoriť, že tieto, sú, tieto podmienky sú bezpečné že poskytujú vysokú mieru ochrany spotrebiteľa, súhlasia s občným nástrojom a do jedného systému dávajú aj spotrebiteľov, aj malé a stredné podniky, ktoré môžu spolu bezpečne spolupracovať za podmienok, roz, ktorým rozumajú všetky strany. A toto je oblasť, kde Európa môže priniesť pridanú hodnotu, pretože využívaním tohto občného nástroja nielen prekonávané e, právne bariéry, ale tiež e, jazykové, ktoré veľmi často spôsobujú problémy v rámci cezhraničného obchodného styku. Chcel by som poprosiť, aby to bolo čo najjednoduchšie. Musíme riešiť tento problém, musíme to mať štandardné podmienky pre obchod, tak z hľadiska malých a stredných podnikov, ako rozhodne z pohľadu spotrebiteľov lebo tieto dve strany nám hovoria, že táto vec bola zmysluplná a oni by uprednostnili, keby naše úsilie sa uberalo týmto smerom. Čo sa týka organizácií na ochranu spotrebiteľov, chcela by som povedať, že nemá význam mať štandardné obchodné podmienky bez občného nástroja. Totižto bez tohoto občného nástroja, ktorý bol za tým, vlastne stále tam bude ešte tá zložitá situácia, ktorú máme teraz. A síce, ak vznikne nejaký problém v súvislosti s mluvou, ak všetko neprebieha korektne, tak stále máte tam ten problém, že tento sa bude snažiť riešiť tento problém, bude tam mať 20 rozdielných právnych režimov. To znamená, že iba prostredníctvom využívania štandardných obchodných podmienok kombinovaný s občím nástrojom sa vám podarí plne využiť to, čo sa, nám snaž, čo sa tu snažíme teraz dosiahnuť. A takisto iba vtedy je možné využiť alternatívne e, riešenia sporov a mediáciu na európskej úrovni, ak to celé bude fungovať na rovnakom základe. Spotrebitelia nám hovoria, že to je to, čo by oni chceli, chcú, aby na tomto sme pracovali aj v rámci ADR a myslím si, že iba vtedy môže to byť prospešné pre obidve strany, ak to spravíme na úkor občného nástroja. A ja si myslím, že čo sa týka obidvoch smluvných strán, je dôležité, aby sme prospeli obidvom stranám a to môže fungovať iba vtedy, ak občný nástroj nejakým spôsobom prepojíme s európskym exekučným príkazom, európskym platobným rozkazom a to je vlastne to, na čo sme pracovali už v minulosti, keď sme sa snažili uľahčiť cezhraničné e, záležitosti ako riešenia sporov a stiažností. A preto je dôležité, aby sme vytvorili atraktívne podmienky na európskej, na európskej úrovni. To znamená, že ak chceme riešiť tie obavy, ktoré nám spomenuli organizácie na ochranu spotrebiteľov, tak je to veľmi zásadné. Dôležité je, aby tu neostala situácia, neostala podmienka pre, situ, pre spotrebiteľov, kde sa im povie, že buď to akceptujte alebo zamietnite. A na toto musíme myslieť aj v súvislosti s európskym občinným nástrojom spotrebiteľ momentálne má určitú možnosť, ale musíme na tom pracovať. Kolegyne, kolegovia, v súčasnosti si musíme uvedomiť, že táto možnosť tu vlastne sa nevyužíva zo strany mnohých podnikov, lebo oni majú obavy toho, že vlastne vstúpia na európsky vnútorný trh. Takže vlastne, keď im umožníme využiť občný nástroj, tak vlastne rozširujete tú ponuku a ten výber, ktorý je k dispozícii pre spotrebiteľov. To je to, čo vlastne oni teraz nemajú ak sa nám podarí zabezpečiť správnu úroveň ochrany spotrebiteľa, tak tam vlastne nebudú tieto obavy. Samozrejme, ak ten občin nástroj bude fungovať na národnej úrovni, bude tam určitá možnosť výberu, ale nie na cezhraničnej úrovni. Ja si myslím, že nemali sme to prezentovať tak, že buď to celé zobrať alebo zamietnúť, to myslím si, že nie je akceptovateľné. Dôležité je, aby spotrebiteľ mali možnosť si vybrať to, čo sa im hodí. A teraz, na záver by som chcela povedať, že v tejto fáze je tu určité znepokojenie a je nutné objasniť niektoré veci. Myslím si, že sme na začiatku cesty, aj keď eh, tie prípravy na túto cestu boli skutočne značné musíme najprv mať dopadovú štúdiu, aby sme vedeli, čo by znamenali jednotlivé opcie, ktoré navrhuje komisia. My ako poslanci, ktorí zastupujú jednotlivé národné špecifické právne tradície, musíme vedieť, aké by to malo dopady na tieto právne systémy, musíme mať túto istotu a by sme mohli upokojiť ostatných. Takže dôležité, aby dopadová štúdia bola skutočne veľmi detailná, musí sa zamerať na dopady na spotrebiteľov, aby sme im mohli poskytnúť čo najlepšiu mieru ochrany prostredníctvom práce na tomto návrhu. Ale pevne verím, že keď pôjdeme touto cestou, sa nám podarí využiť plný, plnej miere potenciál európskeho vnútorného trhu. Považoval by som za zvláštne, že tu mám podporu organizácií malých a stredných podnikov v Spojenom kráľovstve, pričom si musíme uvedomiť, že väčšinou to nie je proeurópska organizácia, väčšinou sú oni veľmi skeptickí voči tomu, čo e, pochádza z, z čo, čo prináša sebou európska legislatíva, ale ak sa nám to podarí správne riešiť, tak ich určite natkneme. Ďakujem pekne. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Bellinguer. Ďakujem pekne. A teraz kolega Bellinger. Berlinger. Io non esprimo una, eh, un ringraziamento alla collega Diana Wallis di tipo Ďakujem pekne. Molto. Ďakujem, pani Wallis, pretože nie preto, že to je zvykom ďakovať, ale preto, že to robím z čistého srdca. Robím to úprimne, pretože pani Volis e, doniesla niečo, čo je v tejto oblasti veľmi užitočné. Vážená pani kolegyňa, aby sme e, vybudovali e, jednotný európsky právny priestor, táto otázka je kľúčová. Samozrejme, treba dodať eh, rôzne technické aspekty do obchodných zmluv, ale to, čo preberáme tu, je eh, čistým eh, právnym nástrojom. Povinnosti sú najzákladnejším aspektom občanského práva súkromného. E, samozrejme, existujú ešte kolegovia, ktorí majú rôzne stanoviská, niektorí sú veľmi ambiciózni a niektorí e, zatiaľ len hovoria o vnútornom trhu, o potrebe vzniku e, podmienok, ktoré by posilnili cezhraničné zmluvy. A zatiaľ je taký stav, že tento inštitút je veľmi fragmentovaný, čo je veľmi komplikované pre e, dve kategórie pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky, pretože veľké podniky majú na to prostriedky, aby si poradili. Teda ide o iniciatívu, ktorá je namierená najmä prospech a pre podporu spotrebiteľov a malých a stredných podnikov, pretože práve tieto dve kategórie e, potrebujú viac Európy. Aj keď e, viete, že existujú rôzne podozrenia, existujú pochybnosti, bolo to spomenuté už dnes ráno, mnohí hovoria, že to, čo chce e, pripraviť, e, to, čo chce presadiť komisia, je príliš rýchle, ale ťažko hovoriť o rýchlosti v Európe. Teda e, bez spochybňovania by sme mali hovoriť veľmi otvorene a úprimne, tak ako to povedala Diana, keď neposilníme práva spotrebiteľov, prehráme. Teda pre nás by to malo byť absolútnou prioritou. A Popri tom máme ešte špecifickú smernicu o právach spotrebiteľov a máme smernicu o obchodných zmluvách. Európsky parlament, respektíve všetky európske inštitúcie musia ukázať e, snahu o podporu práv ukázať malým a stredným podnikom, že nie sú bezbranní. Súčasný stav stav je skutočne veľmi fragmentovaný, vládnu to rôzne e, právne e, systémy. Ide o to, že z dôvodu fragmentovania právnych e, systémov nie sú spotrebitelia informovaní napríklad o produktoch prichádzajúcich z iného členského štátu Teda, ak e, si túto myšlienku neosvojíme a ak z nej neurobíme absolútnu prioritu, e, bude to skutočne prehratý boj. Netreba sa uspokojiť s prijatím len občného nástroja. E, totiž jedine dva nástroje, ktoré dokopy e, tvoria dokopy tvoria e, celú e, sadu nástrojov. Jedine toto všetko e, prinesie stav, ktorý bude vyhovujúci. Teda musíme sa zbaviť tohto príliš akademického prístupu, pretože práve akademický prístup urobil z občného nástroja istý mýtus Mali by sme práve naopak eh, sa snažiť o eh, prijatie istého právneho rámca, ktorý by som nazval zákonník, aj keď viem, že by som sa mal vyhnúť používaniu slova eh, zákonník v európskom kontexte. Avšak mal by ísť, malo by ísť o celú sériu právnych textov, ktoré by zahrňali terminológiu, spoločné zásady a princípy, na ktorých sme sa všetci zhodli, e, moji kolegovia, e, vysokoškolskí učitelia e, majú veľmi radi definície opäť, opäť raz opakujem, nesmieme používať slovo zákonník. Je to občný nástroj, ktorý prinesie jednotné podmienky, ktorý by vyriešil problém fragmentácie právnych systémov. A za to sa zasadzujem i ja osobne. Musíme my všetci urobiť preto, aby sme sa pohli vopred. Totiž existujú ešte stále spotrebitelia, ktorí e, si žiadajú vysoký stupeň ochrany a majú 100% pravdu. V dialogu, ktorý vedieme so spotrebiteľmi, nám umožňuje poznať ich priority. Musíme si osvojiť ich priority. Teda my, keď hovoríme o posilňovaní ich práv, my len prinášame ich hlas na toto fórum. Vyskytli sa i isté isté e, výhrady, najmä čo sa týka medzinárodných dohovorov o e, kupno-predajných zmluv, najmä medzi podnikmi na úrovni medzi podnikmi, to čo po anglicky nazývame B2B, Tá, tento dohovor existuje, avšak nestretol sa so žiadnym úspechom, nebol dobre prijatý. Ozvali sa aj výhrady, že prinášame niečo naviac, e, keďže dohovor existuje, my preto musíme jasnejšie e, zadefinovať, o čo sa snažíme možno vyjasniť si isté pojmy, isté definície, aby sme sa vyhli E, zdvojeným e, právnym dokumentom, ktoré by mohli ešte prehlbiť už e, veľmi výraznú fragmentáciu právnych systémov. Existujú ešte ďalšie body 11, 12, 13, napríklad ku ktorým by som sa chcel vyjadriť. Je to jeden z možností, jedna z možností, ktorá by uľahčila prístup k súdnym orgánom. Teda je to nástroj, ktorý by uľahčil vymožiteľnosť práva a uľahčilo by priebeh niektorých transakcií. E, vo svojej správe Diana častokrát používa slovo jednoduchý a kompletný teda jej ide skutočne o zjednodušenie nástroja a pre mňa je to e, práve tá alternatíva toho, čo členské štáty volajú na svojom území zákonníkmi. E, veľmi sa mi páči aj tá myšlienka e, toolboxu, čiže celej sady nástrojov, ktoré by pôsobili spoločne. Čo sa týka bodu 14, je to je to eh, bod, ktorý sa týka eh, sťažnosti. Tu zatiaľ sme ne, nedosiahli veľký úspech. Totiž ide o nástroje, eh, ktoré by umožnili malým a stredným podnikom využívať e, európsku legislatívu. Nefunguje to však dobre. Pani Diana Volis e, skonštatovala, e, že keď by sme prešli na nový systém, malé a stredné podniky by mali oveľa lepší prístup k zneďam európskej legislatívy. Zatiaľ, čo nám brzdí eh, napredovanie postupu, je práve eh, ten občný nástroj nie je dobre definovaný. Je potrebné vyvinúť úsilie na to, aby každý porozumel, v čom spočíva občný nástroj. Eh, teda treba mu dať obsah aj formu. Mnohí totiž sa obávajú a nie sú si istí, či je to skutočne e, dobrá myšlienka. Teda ak chceme zaznamenať pokrok, musíme e, naznačiť komisie, že táto skupina pracuje a ide jej o dosiahnutie výsledkov. Ďakujem pekne pánovi Bellingerovi. Vítam tu medzi nami, medzi návštevníkmi aj moju predchodkyňu na tomto výbore. Ja by som potom chcel vystúpiť aj ako tieňový spravodajca menej našej politickej skupine. Nemusím hovoriť dlho, lebo mnohé veci už boli povedané. Sdielam tú analýzu pani Wallis a aj tie závery, ktorým ona dospela. Ak dovolíte, ešte by som doplnil pár bodov. Poprvé, chcel by som poukázať na tie skúsenosti. Diana spomínala diskusiu, ktorá trvala 15 rokov. Ja by som to ešte rozšíril. Myslím si, že bolo to v 89., kedy to bolo prvé uznesenie tejto inštitúcie, že chceme sa približovať k spoločnému európskom zmluvnému právu. Tie dôvody sú úplne jasné a je aj zaujímavé, že stanovisko účastníkov a tých právnych praktikov, tak povediac, a Diana to spomínala, že ide tu predovšetkým o spotrebiteľov a malé a stredné podniky, teda títo ľudia, ktorí uplatňujú právo v tejto oblasti, oni vlastne hovoria, že to, čo tu máme, sa nemôže ani označiť ako nejaká situácia. Máme tu paralelne 28 právnych poriadkov v Európskej únii, potom keď si uvedomíme, aká je zložitá legislatíva v tejto oblasti, súdna príslušnosť a ďalšie otázky, to všetko vedie k tomu, že pri malých sporoch, kde napríklad si musíme predstaviť, že Okresný súdca v Nemecku pracuje na tisíckach prípadov ročne, takto to je aj v iných členských štátov a nejak sa teraz mm, pozvihnúť na túto tému a riešiť to, čo, je, čo sa dá uplatňovať a čo nie, tak vlastne tu nemôžeme hovoriť o nejakom mm, o nejakom smerovaní pri rozhodovaní, ale že tak povedať lotéria. To znamená, že vedie to celé k tomu, že spotrebitelia majú obavy uzatvárať cezhraničné zmluvy. To je úplne jasné, potvrdzujú to prieskumy komisie, potom aj vypočutie, ktoré sme mali na túto tému. Boli tam mnohé analýzy, bola tam napríklad Fínska obchodná komora a ďalšie organizácie to potvrdili. Môžem povedať, že to, čo naši kolegovia právnici hovoria, to, čo hovoria aj sudcovia, čo sa o nich dozvedáme, vidíme, že je to skutočne veľmi reálny problém. Máme štokholmský program, to znamená, že my sme právne spoločenstvo, to znamená, že musíme zabezpečiť to, aby sme tu nemali chaos v práve, aby sa aby tu boli jasné pravidlá pre rozhodovanie. Tu nehovoríme vôbec o veľkých prípadoch, kde ide o stovky tisíc eur, kde sa uzatvárajú špecifické zmluvy. V tých prípadoch je jasné, že sa musíme upierať o spolahlivé texty. Potom eh, Musíme si uvedomiť, že e, v mnohých súdnych sporoch je nutné dať vypracovať všelijaké štúdie a potom e, niekedy zložité posúdiť, čomu vlastne dospela tá štúdia. Napríklad, ak si kúpite cez internet chladničku, dodá sa chladnička a potom je s ňou problém, je to vec, ktorá má hodnotu 300 eur, idete potom právnikovi a ten musí pracovať s relatívne malým honorárom, potom sa to dostane k súdo, na súd a potom sa povie, áno, áno, máte pravdu, no ale čo sa potom s tým stane? Jednoducho túto situáciu musíme meniť, lebo to isté nepomáha na to, aby sme vyriešili krízu, ale je to vlastne ďalší významný krok k uskutočneniu vnútorného trhu, aby sme chránili možnosti, ktoré nám poskytuje. Preto vlastne parlament sa už 89. zaberá týmito vecami. Pani Bolis vypracovala mnohé správy, a potom je tu ešte, ide tu ešte o to, a nespomínalo sa to tam, že je tu množstvo ústnych otázok, ktoré sa dostávajú do nášho parlamentu. A e, sú tam e, požiadavky na uznesenia a mnohé veci majú podporu skoro všetkých politických skupín a všet, skoro všetci hovoria, že je dobré toto riešiť. A teraz sa dostávame vlastne k tým rozhodujúcim eh, miestam v tejto oblasti, kde sa musíme rozhodnúť. Jednoducho musíme byť odvážni a musíme pracovať konzekventne. Keď sa musíme pokračovať rovnako odvážne ako v 89. Ja plne zdieľam názor kolegu Beringera a aj našej spravodajkyne, že to celé môže fungovať iba vtedy, ak budeme mať vysokú mieru ochrany spotrebiteľa. V súčasnosti máme paradoxnú situáciu, je tu e, veľká skepsa, vychádza z časti priemyslu, ako aj zo strany organizácií na ochranu spotrebiteľa, ale tu vlastne nejde o to, že oni boli proti takémuto nástroju. Nie, nie, my tu hovoríme o, tej, o, o, o, o tom, že je to v súčasnosti nejasné sú tu takí, ktorí hovoria, že by tam malo byť veľa ochrany spotrebiteľa, potom je opačná strana, ktorá hovorí, že málo a vlastne nikto nevie, k čomu to dospeje. Preto si tí, tie organizácie hovoria, že buďme radšej proti tomu. Mne to pripomína mnohé reakcie, ktoré sa týkajú e, techniky a inovácií. Ale musíme si uvedomiť, čo to je iná situácia. To, čo my ako parlament môžeme v tejto otázke spraviť, a mali sme spraviť všetko, čo je možné v rámci správy Wallis. Takže musíme sa snažiť trošku posvietiť si na tieto temné záležitosti. Musíme tam uviesť to, čo tam očakávame z kvalitatívneho hľadiska, čo očakávame od tejto legislatívy, ak teda komisia skutočne má úmysel predložiť v dohľadnej dobe návrh občného nástroju. A to, čo je rozhodujúce, my ako parlament by sme mali využiť všetok čas, ktorý máme k dispozícii. Skutočne toto je veľmi zložitá a komplexná téma to znamená, že je dôležité si to detálne prediskutovať a preto neexistuje žiaden dôvod, prečo sa máme ponáhľať. Je to projekt, ako som spomínal, ktorý už beží od 89. A preto tu nejde o nejaké mesiace dokonca, ani nie o roky. Dôležité, aby ten výsledok bol dobrý. Takže nesmieme na seba vyvíjať žiaden tlak, máme dostatok času na to, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Čo sa týka tej toolbox, tak eh, to vlastne už tam máme správe, to nemusíme už ani schváľovať. A čo sa týka pred návrhu CFA, vlastne už máme tento nástroj k dispozícii, je to vlastne súčasťou praxe Európskeho súdneho dvoru, využíva sa to tam, kde národná, národný eh, poslan, eh, poslan, poslanci národných parlamentov alebo aj my sa zaoberáme tým, ako to vlastne naformulovať. Vlastne aj my sa tu opierujeme už o návrhy a texty, ktoré vyplývajú z TFA. To znamená, že my nemusíme prijať žiadne rozhodnutie o tej toolbox, tá existuje, preto je dôležité, aby sme teraz spravili krok správnym smerom, aby bolo tu viac možností. A to chcem povedať na záver. Ja chápem aj časť kritiky, ktorú alebo nechápem vlastne tých účastníkov ani tú kritiku, lebo nikto nemusí využívať občný nástroj. Nebude to nebude tam žiaden tlak. Je to skutočne ako opcia. A ten, komu sa ten obsah nepáči, tak nemusí to využiť. A tento chce ísť tou cestou a vlastne musí to byť v súlade s um, aj medzinárodnými právnymi možnosťami. Dôležité je, aby sme poskytovali vysokú mieru ochrany spotrebiteľa a tento to už teraz chce, to môže využívať. Preto by som chcel povedať, že to, o čom sa hovorí v kuláro, že by to bolo záväzné, to nebude. Musíme jasne povedať, že z politického hľadiska je to nerealizovateľné, preto to bude ako opcia. Uvidíme, či sa to overí. Keď sa to overí, je to dobrá vec, a keď sa to neoverí, tak dobre. Tak potom vlastne sme sa poučili a vlastne ostane to momentálne možnosťou, ktorá sa bude ponúkať. Toto som povedal ako tieňový spravodajca, teraz dám slovo pánovi Zvievkovi a potom ešte komisii. Nech sa páči, už máš slovo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám dojem, keď vychádzam z návrhu Diany, tak pri vnútornom trhu musíme ísť až do konca a nachádzať nové nástroje, tie, ktoré potrebujeme. V oblasti zmluvného práva v Európe potrebujeme mali k dispozícii ďalšie nástroje. Je to úplne isté. E, prečo európsky občania nie sú zatiaľ spokojní e, s fungovaním Európskej únie? Je to preto, že nie vždy rozumejú fungovaniu Európskej únie. E, strácajú sa trošku v európskej džungli, v labyrinte právnych predpisov, majú ťažkosti, vyznať sa v nich nie sú právne predpisy pre nich zrozumiteľné veľmi sa mi páči to, čo Diana navrhuje. Musíme podporiť najmä malé a stredné podniky a spotrebiteľov a preto e, e, sa veľmi teším, že budú podporené práve tieto dve cieľové skupiny, pretože malé a stredné podniky sú najväčším zamestnávateľom v Európe a o spotrebiteľov, o tých nám ide. Viem, že veľké nadnárodné spoločnosti sa o tento nástroj vôbec nezaujímajú, pretože ich transakcie sú veľmi dobre zabezpečené, poistené a majú prostriedky na to, aby si zaplatili prestížnych právnikov a preto sa o tento nástroj nezaujímajú. Malé a stredné podniky však nemajú prístup k týmto nástrojom ochrany a preto im musíme poskytnúť ľahký použiteľný nástroj, či už ide o estonský alebo španielský malý alebo stredný podnik. V tomto zmysle úplne súhlasím s Dajanou. Musíme nástroj používať nielen v medzinárodných obchodných sporoch, ale taktiež i vo vnútroštátnom právnom e, systéme pri riešení vnútroštátnych obchodných sporov. Čo sa týka e, spotrebiteľov, spotrebiteľ sa pomaly prispôsobí existencii tohto nástroja a zistí, že je účinný, efektívny. Ja si myslím, že nebudú žiadne problémy s týmto toolboxom, e, pretože nejde o nejakú e, čiernu dieru. Je to skutočne jasný, prehľadný nástroj, ktorý každý dokáže použiť a využiť. Tak každý siahne po tom nástroji, ktorý mu najviac vyhovuje. Podniky musia mať k týmto nástrojom tiež prístup. tým nástrojom, ktoré už existujú, musíme priradiť niekoľko ďalších občných nástrojov. Viem, že zatiaľ prevládajú problémy s riešením obchodných sporov. To bude nasledujúca otázka, ktorú bude treba vyriešiť, bude treba začať pracovať na nariadení e, Brusel 1. Je to veľmi vhodná téma, pretože konečne nabrala konkrétne kontúry, konkrétne rozmery. Som presvedčený, že z týchto nástrojov e, budú profitovať skutočne všetci. Naznačila to Diana, že už i Veľká Británia si uvedomila, že je to prospešné. E, konečne Európska únia je prínosnou pre svojich občanov. Konečne ponúka bezpečnosť a efektivitu. Ďakujem. Nech sa páči, pán Štadomár, ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel pogratulovať mene komisie pani Olis za tú vysokú kvalitu tej správy a rozhodne stanovisko Európskeho parlamentu bude rozhodujúce pre Európsku komisiu. Chcel by som sa rovno zamerať na jeden z tých hlavných bodov, ktorý sa objavil vo všetkých vystúpeniach všetkých poslancov. Tu ide o tú vysokú mieru ochrany spotrebiteľa skutočne musíme konať na dvoch úrovniach a tieto dve úrovne sú právna ochrana a ako aj ekonomické výhody. To znamená, v zásade, bez hľadu na to, ako, ako, ako, bude, ako bude vyzerať nakoniec ten nástroj, musí to byť e, bezpečné a nesmú to byť nejaká floskula, že to musí byť vysoká miera ochrany spotrebiteľa, musí to skutočne zlepšiť situáciu väčšiny európskych spotrebiteľov v porovnaní s tými E, možnosťami, ktoré máme teraz, kde, sú, kde je teda minimálna harmonizácia a musí to byť lepšie ako väčšina európskych národných zákonov. To znamená, že nutné zabezpečiť to, aby to boli jasné výhody, právne výhody pre spotrebiteľov z hľadiska právnej ochrany v porovnaní s tým, čo máme teraz. To je prvý bod. A druhý bod. Musíme mať nielen tie právne výhody, nielen musíme zlepšiť právnu ochranu, musia to byť aj ekonomické výhody, ktoré sa už spomínali. A skutočne ja som mal možnosť vám poskytnúť určité čísla z našej databázy, ale spomeniem jedno číslo, zopakujem ho. Ište si spomínate, že ja som spomínal údaje o počte členských štátov, kde jednotlivé produkty nie sú k dispozícii. Nechcem spomínať príklad opätovne Malty a Cypru, kde množstvo produktov nie je dispozícii online, ale musíme si uvedomiť, že vo viac ako polovici členských štátov viac ako z týchto 100 populárnych produktov nie sú k dispozícii a teraz by sme si to skutočne overili cezhranične, a zistili sme vyhľadávačoch, že boli tam aj dosť veľké cenové rozdiely. To znamená, že je tu dôkaz, pretože jedna z najväčších výhod pre spotrebiteľov je, keď e, zvýšime cezhraničné možnosti, tak to bude širšia ponuka, lepšie ceny. To znamená, že musíme zlepšiť právnu ochranu a zároveň sa musíme zamerať na tie ekonomické výhody, ktoré som spomenul v rámci týchto príkladov. Dovolte ešte pár detajlov ktoré sa budú týkať toho, čo povedala pani Wallis. Najprv to, čo spomínala, že je potreba jasnej definície verejného obstarávania. Áno, to je skutočne veľmi zásadné. Tom druhá vec sa týka uplatňovania iba pri predaje na diálku. My sme analyzovali tie príspevky k tej zelenej knihe, tá lehota ešte nevypršala, ale to, čo nám vyplýva predbežne z tých diskusí a konzultácií, osobne mám ten pocit, že priemysel nechce mať nejaké obmedzenie, aby sa to týkalo iba a predaja na diálku. To by znamenalo logistický problém v rámci ich marketingovej stratégie. A potom ešte dva body, kde by som chcel reagovať na to, čo povedal vám pán Berlinger problém toho, že by tam bol konflikt s Vienskou konvenciou, toto môžeme vyriešiť pomerne jednoducho. A síce ak tu je občinný nástroj s takou možnosťou, že teda môžete sa pre neho rozhodnúť, máme tu preto článok 6 Viedenského dohovoru, tak vlastne podľa mňa je to vyriešené, takže nie je tam žiaden problém. A potom druhá vec, ktorá sa týka ADR a to riešenia toto je skutočne veľmi zásadný bod a pani Wallis spomínala. Skutočne komisia tak povediac paralelne s tým legislatívnym nástrojom, ktorý má prísť v tom štvrtom roku. Toto je, čo je niečo, čo je veľmi dôležité a my sa tým zaoberáme, na tom pracujeme. A teraz na záver ešte jedna technická vec. To zareagujem na to, čo povedal pán Lejne. Vy ste veľmi správne poznamenali, že máme tu DCFR, to už vlastne máme aj v judikatúre súdneho dvora a sa to využívalo aj v rámci práv spotrebiteľov. Iba pre e, úplnosť by som chcel povedať, že to sa netýka iba zákon na ochranu spotrebiteľov, ale je to rekodifikácia smernice o platbách a je tu jedno úvodné ustanovenie, kde ide o kontrolu nespravodlivých zmluvných podmienok, tak e, tu skutočne, keď sa na to pozrieme tak celkovo, tak je to v súlade s tým rámcom. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Gut, herzlichen Dank. Frau Kollege Wallis zum Schluss. Ďakujem pekne, pani Wallis na záver. Uh, thank you very much, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí prispeli. Myslím, že všetci majú pravdu a vy sám ste to povedali že treba, aby sme všetci pochopili, čo to skrýva. No a na záver by som chcela ešte raz povedať niečo. A v piatok som strávila s zástupcami malých a stredných podnikov z môjho regiónu. Boli tam zástupcovia podnikov IT, ehm, zdravotnícky, terapeuti. No, boli tam podniky, ktoré predávajú ďalekohľady alebo dokonca nejaké prípravky a pomocky pre mačky. A všetci sa chcú venovať cez hraničnému obchodu a dôverujú a boli veľmi nadšení z týchto výhľadov, ale pán Berlinger správne povedal, že v mojej správe viackrát sa objavuje slovo jednoduchý alebo jednoduchá a oni toto slovo mne tiež neustále opakovali. Chceme to, ale musí to byť jednoduché, ľahko použiteľné. No a preto som zvolila ja tiež toto znenie. Ale je tu vôľa a chuť niečo takéto vybudovať, ale ja chcem, aby sme z, zohľadňovali obavy žiadosti tých, ktorých sa to týka. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a z toho, že si nebudeme ponáhľať, je jasné aj z dlhopino prekorania po pomoc, e, pozmeňujúcich návrhov, ktorým je, ktorým je 3. marec. Dobre, a teraz je tu prozba kolegyne Sharon Bowes. E, je bod o deriváty a trochu uprednostní posunúť pred programe, pretože musí odísť nuša. Dobre, a keďže to iným kolegom nevadí, tak kolegyňa Sharon Bowles dostáva slovo. E, ďakujem, ja som si upravila ranejší program, aby som mohla byť dnes prítomná a aby som mohla byť medzi vami. E, prebieha v súčasnosti vypočutie, na ktorom by som sa chcela zúčastniť Bude to o e, nariadení o infraštruktúre európskeho trhu. Budem hovoriť o mimoburzových derivátoch. Je to zmluvný vzťah medzi dvoma zmluvnými vzťahmi, ktorý sa týka istých produktov. Môžu to byť komodity alebo finančné nástroje. Môžu ísť o deriváty týkajúce sa e, palív, e, potravín alebo devíz celková myšlienka je to, aby sme doniesli viac stability pre tých, ktorí kupujú, čo sa týka nákupnej ceny. A čo sa týka nákupu komodít, farmári musia vedieť, čo budú môcť dostať, akú cenu dostanú za predávané produkty. Čo sa týka finančných služieb, tam je to zložitejšie, avšak najdôležitejší nástroj je na zvládanie, na riadenie rizik. Používajú ho tí, ktorí nástrojom nerozumejú. A niektoré deriváty sú už štandardizované a obchoduje sa s nimi na borzách. Iné však vznikajú presne na mieru. Ich trvanie je obmedzené napríklad keď tanker vypláva na more, je dôležité vedieť, ako dlho bude trvať plavba, akú ochranu si vyžaduje tento produkt. E, teda sú to e, zmluvy, ktoré vznikajú e, presne na mieru a pri mimoburzových derivátoch nevieme, kto s kým je zviazaný týmito zmluvami. A to vyšlo na povrch plne počas finančnej kríze. Krízy. Teda existujú eh, isté obavy, na medzinárodnej úrovni sa eh, dohodlo, eh, že to parties, which will get referred to as CCPs. o CCP a rovnako o e, tom, že zmluvy budú zaznamenávané v repozitároch údajov. No a tie, k tým budú mať prístup dozorné orgány a napríklad Európska rada pre systemické rizika z hľadiska údajov, ktoré im umožnia zistiť, či e, sa tvorí nejaké riziko alebo či ľudia e, sa správajú nejak e, chybne a tým tiež môže vzniknúť nejaké riziko. Takže toto je nariadenie, ktoré vyrieši tieto aspekty spolu s inými zmenami, e, ktoré budú predložené pozmeňujúci návrh MIFID no a deriváty sú kontrakty, no a my ako výbor pre právne záležitosti uznávame, že sú tam dve strany v tomto procese. No a samozrejme, jedna strana nemusí nevyhnutne byť v EÚ a preto sa treba zaoberať medzinárodnou spoluprácou, hlavne v oblasti ako repozitár údajov, prístup k CCP, tak aby sme zaistili, že vytvárame vec, ktorá bude fungovať, keď budete tak povediac, iba jednou nohou v EÚ. No a myslím, na záver ešte taká všeobecná pripomienku. Pripomienka treba jasne povedať, že obchodovanie s derivátovými produktami je veľmi mobilné a ak urobíme nesprávne vec, tak môže byť sa priniesť úplne mimo Európy. Nebude to znamenať, že spoločnosti nebudú používať deriváty, nie, bude, budú len využívať sa v iných krajinách, ktoré nebudú spadať do právomoci našich regulačných orgánov a budú znamenať tiež konkurenčnú nevýhodu a znevýhodnenie z nákladového hľadiska napríklad. A preto e, treba ostať realistický a treba reagovať na medzinárodnú situáciu. No a ja som sa tiež venovala e, otázkam právnej istoty nebudem o nich hovoriť teraz, ale raz odpoviem otázky nejak súkromne. No a označila som hlavné body, hlavne keď som si myslela, že skrývajú nejaké iné aspekty, ktoré spadajú do všeobecných kompetencií tohto výboru. Ako prvé, čo sa týka obchodných spoločností, tieto už majú výnimku. No a ja navrhujem, či táto výnimka je a sa využíva náležite. To by sa dalo skontrolovať aj nejakou hĺbkovou kontrolou. Napríklad z historického hľadiska je eh, tu príklad Porsche, kde sa zaoberali predám nakrátko a ak by to robili s derivátmi, tak skutočne eh, to nie je to nie je odôvodnené na výnimku, takže ja myslím si, že toto, eh, že toto je vec, ktorá by sa mohla kontrolovať auditom pozmeňujúcim návrhom 39 a som rozšírila, nejaké, rozšírila výnimky tak, aby tam bolo financovanie rozpočtové, čo je napríklad um, kurzový, kurzový lístok alebo um, um, zmena, uh, výmena mien No a to sa tiež dokontrolovať kontrolovať hĺbkovým auditom. Ďalšia vec súvisí s tým, že protistrany sa musia sústrediť e, na defaultný management ako hlavný spôsob e, toho, aby sa vyhli zaťaženiu daňových poplatníkov. Otázka je, či treba mať eh, nejakú zálohu na likviditu národných bank. A to treba vyriešiť na medzinárodnej scéne a myslím, že takto aj bude. Ale sú tu riziká, že ak eh, sa budete obracať na Národnú banku v prípade každých problémov, eh, tak prakticky v, okamžite v prvom kroku to musia znášať daňoví poplatníci. No a a v pozmeňujúcom článku še, návrhu 16 a som sa rozhodla, že nebudem používať slovo ochrana klientov na slovo a nahradila ho slovom nejaká defaultná ochrana, pretože nemôže vždy štát každého zachraňovať. No a čo sa týka spoločnosti, tak som si tiež myslel, že by bolo dobré poskytnúť výnimku transakciám v rámci nejakej skupiny. No a myslím, že ktorí rozum, tí, ktorí rozumejú zmluvnému právu, tomu to tiež pochopia. A rovnako zavádzam výnimku a pre penzíne fondy. Toto je dôležitá debata, ktorá sa v budúcnosti môže ďalej rozvíjať v závislosti od toho, či sa stane s výnimkami alebo nejakými výmennými kurzami ktoré využívajú hedžové fondy na investície do, v, iných, v iných krajinách. Rovnako je to problém, aké zabezpečenie budú penzíne fondy, ktoré majú pomerne veľké investície, e, nútené e, tým protistranám, napríklad ak budú musieť vydať nejaké alebo využite cenné papiere a potom teda vymeniť cené papiere za hotovosť a protistrana ich potom vymeniť za opäť za cené, cené papiere. No dobre, momentálne čelíme demografickým výzvam a chceme, aby ľudia sa starali o svoje dôchodky a dôchodkové zabezpečenie a nechceme, aby len museli znášať ďalšie náklady. Takže to spôsobuje viacero problémov. Rovnako som použila argument, že ak poskytneme výnimku veľkým korporáciám, tak by sme mohli po, poskytnúť výnimku aj penzijným fondom. To je zložitá situácia, ale týka sa to tiež toho dôležitého bodu, či sa môžeme vyhnúť vôbec e, výmeny za hotovosť. No a ďalej mám všeobecnejšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa tiež zaoberajú výmenu za hotovosť a cenými papiermi. No a ďalej otázka začiatku, či by mal byť, mal byť spustenie a platnosť a retrospektívna. Objavuje sa tu právnový, právny problém, že vo všeobecnosti nie je dobré príjmať, príjmať legislatívu s retrospektívnym účinkom, ktorý môže, retroaktívnym účinkom, ktorý môže spôsobovať problémy. Ja som hovorila o medzinárodných dohodách, na túto tému. Nie je však podľa mňa dostatočne presne, pretože v USA, aj keď nebudú vykonávať backloading, tak pravdepodobne začnú svoj clearing ešte pred nami. A preto sa treba zaoberať tým, či je vhodné snažiť sa retroaktívne spustiť legislatívu a snažiť sa mm, začať mm, v rovnakom termíne ako nejaká iná krajina. No a to by znamenalo, že spoločnosti budú musieť znašiť náklady, ktoré nie sú až také jasné a isté. No a zmluvy sa budú musieť opätovne otvárať, a keď ich budeme varovať. Takže mohli by sme sa s tým opätovne zaoberať. No a backloading do repozitárov a výkazníctvo pre dozor, dozor nie je problém a to nám dá okamžitú kontrolu nad tými rizikami no a myslím, že to by malo byť dostatočné. Ďalej som sa zaoberala otázka, otázkou nediskriminácie a vyznačila som tu pozmeňujúce návrhy 20 až 23, ale sú tam aj iné Nemyslím si, že je vhodné, aby protistrany mali dávať rôzne podmienky rôznym organizáciám, ktoré chcú len z toho dôvodu, to sú, myslím, že by to malo byť založené na riadení rizik a nie vlastníctve, či má, máme nejaké akcie alebo nejaké dohody o exkluzite alebo výhradnosti. A 23. hovorím o výkazníctve a podávaní správ o výhradných dohodách. Myslím, že mali by sme ešte trochu ďalej a stanovíte isté princípy. Myslím, že princíp výhradnosti, a exkluzivity sa uplatňuje aj inde. Napríklad rôzne, rôzne cenotvorba alebo indexácia aj keď e, tieto ceny e, do jednania indexoch sú e, stanovené, tak sa stali de facto štandardami. A treba sa pozrieť aj na iné oblasti, ako napríklad priemysel, kde sa hovorí o niektorých štandardoch a preto treba hľadať spravodlivý nediskriminačný typ licencií ani nejaký exkluzívny. A samozrejme treba to robiť vyváženie, proporčne. Takže bola by som rada, ak by bol predložený nejaké všeobecné odporúčania v rámci finančných služieb, treba hľadať spôsoby ferového financovania pozmeňujúci návrh 2026, tam som predložila, že správy treba vytvárať podľa jasných medzinárodných štandardov, tak aby to bolo jednoduché a jasné. Myslím, že tiež by sme mali povedať, že bude v repozitároch údajov bude veľa údajov, no a potrebujeme dodržiať štandardy, hlavne čo sa týka cezhraničných orgánov. A tom sa musíme dohodnúť z, z, áno, a údaje v repozitároch sa nebudú môcť využívať na nejaké obchodné účely, ktoré budú deformovať a narúšať obchodné aktivity. A tu sa opäť dostávame k tým dohodám o licenciách. No a ja som povedal, že chcem špecifické licencie a myslím, že keď ja prevádzkujete nejakú obchodnú spoločnosť, nemôže sa stať, že keďže ste poskytli údaje do repozitára, nemôže ich niekto dostať zadarmo a využívať ich zadarmo a zničiť tak vlastne obchodný model a všetko, čo ste okolo toho vybudovali. Rovnako zavádzam testy, osobné testy pre riadenie CCP, a ďalej no, delenie peňazí a nejakých osobitných účtov. A treba vedieť, kto má aký majetok, ale tiež je veľa, existuje veľa nákladov, ktoré súvisia s, to, s tým oddelovaním a preto to chcem robiť pragmaticky. Keď je možnosť výberu, a ak chcete, znášať vyššie náklady a máte aj rozdelený váš majetok na osobných účtoch. Tak dobre, ale ja nemyslím, že to musí byť povinné, čo sa týka účtovníctva. A to súvisí s tým, ako tie centrálne protistrany budú využívať záruky nejakým nejakej spoločnej forme a to bude iným spôsobom, ako znižovať náklady, pretože treba jasne povedať, že tieto postupy budú znamenať vysoké náklady, vysoké náklady nielen pre finančný priemysel, oni to budú môcť znášať, pretože pravdepodobne to budú najnižšie náklady, budú to, bude to priemysel a, a spotrebitelia, ktorí budú znášať e, konečné náklady. Takže na to nesmieme zabúdať. Rovnako zavádzam pozmeňujúce návrhy, aby som zaistila úlohu pre parlament, napríklad pri vyšetrovaní a skúmaní toho, prečo niektoré e, kroky, ktoré možno ESMA odporúčila, neboli, alebo komisia neprijala. To je čiastočne odpoveď na tie neuspokojivé podmienky, v ktorých sa nachádzame v prípade Marony. No a treba povedať, že napríklad v prípade regulá- nariadenia o ratingových agentúrach neuspokojivé. Komisia povedala, že potrebujeme tri e, pevne stanovené a pokuty nemohli sme, ne, nedalo sa hovoriť o žiadnom e, rozsahu. Takže ja myslím, že keď SAS, má vydá odporúčanie a komisia to nedodrží, tak treba, aby komisia vysvetlila svoje, svoje stanovisko. Ja myslím, že v každom prípade potrebujeme pochopiť, čo urobiť. No a ja som tak spravila, keď komisia nedotržala odporúčanie o uznávanie obchodných a tak ďalej. No a ďalšia vec, a to je jeden z posledných pozmeňujúcich návrhov, súvisí s webovou stránkou SMI kvôli transparentnosti, tak aby sme videli, ako tieto postupy prebiehajú, kto je autorizovaný, a na čo a tak ďalej. Ja si nemyslím, že s týmto budú nejaké problémy. A to súhlasí s tým, čo sme urobili niekde inde. Je, sú tu ďalšie veci, ktoré možno sú trochu technicky, ale ja som sa snažila obmedziť sa na otázky, ktoré, tak ako som povedala, boli právnej jasnosti a kolegovia to pochopia. Niektoré z týchto kľúčových otázok boli otázky transferu vlastníctva alebo duševné vlastníctvo a všetci vedia aký je problém práci tejto, tohto výboru. A samozrejme ďalej je tu aspekt práva obchodnej spoločnosti. No a ja teraz odpoviem všetky, rada všetky ďalšie otázky. Ďakujem pekne za tento úvod k tejto komplexnej téme. Ešte dva ľudia sa prihlasili do diskusie, Koniglia a Regner a potom budú. Ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať spravodajkyni za ste sa veľmi komplexne zaoberali touto správou skutočne 93 pozmeňujúcich návrhov, to je značné číslo. Čo sa týka politického významu a tej komplexity, ako už bolo spomínané, a keď sa človek prejde detailne, tak vidí, že bolo skutočne nevyhnutné tak sa zahlbiť do témy. Ako ste napísali v úvode, čo sa týka týchto produktov a platformiem, tak do roku 2012 by to malo ísť cez CCP, respektíve by to malo byť prihlásené do registra transakcií. Vy ste vlastne prezentovali vaše stanovisko a ste ho objasnili. Chcel by som ešte dodať, čo sa týka návrhu nariadenia, nepáči sa mi tam jedna vec a bola by som rada, keby sa to posilnilo a ide tu úlohu ESMA ste teraz veľmi jasne spomenuli tú problematiku, o ktorú ide a malo by to byť potom riešené tak, že ESMA by mala dostať špecifickú funkciu, keď ide o riadenie alebo dohľad nad obchodovaním s derivátmi. Obchodovanie s derivátmi je cezhraničným obchodovaním, sú to potom aj národné pravidlá, je to určité riziko, že vznikne systém, ktorý bude znamenať, že povolenie v štáte, ktoré, kde sa zaregistruje tento produkt, bude požadovať menej prísne pravidlá. Napriek roz, rozsiahlému stanovisku mám viaceré otázky, ktoré by som vám chcela položiť. A síce, čo sa týka CCP, je nevyhnutné, aby to bola súkromná spoločnosť, aké sú tu rizika a zároveň ohraničenia, ktoré s tým súvisia, respektíve kde je riziko konfliktu záujmov. Ďalej by CCP sa mali predsa vytvárať podľa typu aktív alebo investícií. Tu ide o to, že čo sa týka daňových poplatníkov, ktorí skutočne boli veľmi zaťažení v súvislosti s problémami, tak z ich hľadiska, ako sa má garantovať to, že keby nastal bankrot CCP, aby neboli opätovne zaťažení daňoví poplatníci. No a na záver, čo sa týka nefinančných inštitúcií, dôležité je, ako, sa, ako je možné predísť e, arbitrážam. Bola by som vďačná, keby ste to mohli objasniť aj napriek tomu skutočne veľmi rozsiahlom stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ešte kolega Bodu. Da, mulțumesc. Am și eu câteva cuvinte de spus în calitate de shadow. Ďakujem pekne. Ako tieňový spravodajca by som sa chcel tiež vyjadriť tejto téme. Myslím si, že ten najdôležitejší prospech by asi vyplýval z jasných opatrení, ktoré by sa týkali napríklad odškodnenia Týkalo by sa to toho problému s CCP. Toto by sa týkalo derivátov, ktoré prichádzali do úvahy. Dôležité je štandardizovať jednotlivé transakcie. Dôležité je, aby sa to upravilo podľa typov derivátov, nevyhnutné postupovať informácie, ktoré sa týkajú portfólia derivátov. Tu ide o to, čo je zaregistrované v centrálnom obchodnom registri a tam, kde to nie je možné, je nevyhnutné poslať túto informáciu priamo na regulačný orgán. Potom sú dôležité súhrné informácie, ktoré sa týkajú neto pozície, ktorú daný subjekt drží. Potom, čo sa týka ďalšieho aspektu CCP, tak myslím si, že sú tu určité ustanovenia, a to by nemalo ale spadať pod e, toto nariadenie s výnikou prípadov, kde by sa prekročila určitá prahová hodnota vo všeobecnosti. Je to tak, že transakcie s derivátmi sa skôr týkajú hedžovania a vo všeobecnosti zabezpečenia a teda aj špekulácií. Dôležité je, že nevyhnutnosť vykonať clearing by sa uplatňovala iba vtedy, ak by sa obchodovalo na trhoch s derivátmi. Čo sa týka finančných a nefinančných CCP, ktoré prekročia určitú právovú hodnotu, je dôležité, aby tieto boli zaregistrované. A čo sa týka jednotlivých zmluv, do ktorých sú zapojené, a potom aj čo sa týka prípadnej úpravy zmluv a prípadne odstúpenia od zmluv. Myslím si, že z obsahu hľadiska je to isté dobré stanovisko a nevidím tu žiadnu nevyhnutnosť vykonať nejaké veľké zmeny, aj keď správne hľadiska je nevyhnutné niektoré veci objasniť a preto sme predložili aj my pozmejúce návrhy. Jediný obsahový problém sa týka nekomerčných a komerčných CCP. Myslím si, že je to nutné vidieť v súvislosti s právnymi hodnotami, no- je to nutné definovať. Ďakujem pekne a teraz na záver ešte kolegyňa Bowles a potom stanovíme lehotu pre pozmeňujúce návrhy. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel zodpovedať otázky. Myslím si, že čo sa týka posilnenia ESMI, máme tu situáciu, že tu máme sektorálnu legislatívu, ktorá sa snaží zabezpečiť, aby to celé fungovalo. Ako som spomenula, máme tu určité pravidlá, ktoré vznikli svojho času a myslím si, že množstvo regulácií sa musí odvíjať od trhu, musí to byť blízke trhu, musíme využívať zdroje, ktoré majú národné dohľadové orgány a dôležité, aby ESMA mohla konať viac, ako by dovolili tie pravidlá, ktoré tam máme. No a to je to zložitá situácia a možno niekedy v budúcnosti sa nám podarí sa obrátiť s tým na Európsky súdny dvor, kde povieme, že už s týmto sa nedá pracovať. Vedeli by ste nám dať nejaké jasnejšie pravidlá, vedeli by ste to posúdiť, Teraz možno ešte ten čas nedozrel a je nutné sledovať, ako sa to bude vyvíjať v praxi. A toto je niečo, na čo som myslela pri mojej práci. Čo sa týka CCP, oni budú súkromnými spoločnosťami a my nechceme vytvoriť určitú štruktúru, ktorá opäť potom využije daňové prostriedky, preto nechceme, aby to prevádzkovali štáty, som teda obozretná, čo sa týka napojenia týchto organizácií na e, centrálne banky. Je to veľmi dôležité z hľadiska riadenia rizika. Dôležité je riešiť ten konflikt, ktorý by mohol, ale nemusel nastať ohľadne vlastníctva. Myslím si, že dôležité je si pozrieť riadiace štruktúry, tak ako sa to napríklad spravilo v súvislosti s úverovými ratingovými agentúrami. Čo sa týka tých jednotlivých kategórií aktív, tak tam budú jasné pravidlá na to, či tam bude clearing zo strany CCP alebo nie. Potom sú tu rozsiahle postupy, ktoré je nutné vytvoriť a ESMA konec koncov bude musieť zadefinovať, ktoré typy aktív musia podľať clearingu a potom sa posúdi, či tá zmluvná strana má e, taký, také riadne rizika, že by to mohla vykonať. Jednoducho musíme zohľadniť tie okolnosti, že sú tam aj určité kategórie aktív, ktoré CCP nechce, aby sa tam vykonal clearing, lebo by to bolo príliš rizikové a potom musíme sa na to pozrieť, zamyslieť sa nad tým, zamyslieť sa nad tým prečo by to malo byť príliš riskantné a mali sme posúdiť, či žiadame niečo, čo by malo, kde mal byť centrálny clearing a či by to tak aj malo byť. Lebo sú tu určité veci, ktoré sú šité na mieru a potom ale sú tu aj určité štandardizované veci a niekde tá štandardizácia nefunguje. Takže je nutné potom aktívne reagovať a môžem vás ubezpečiť, že budú ešte ústne pozmeňujúce návrhy, ktoré predložím na výbore ECON. Dôležité je mať určitý rámec, ktorý znamená, že vieme, na čom pracujeme. V tomto zmysle som pracoval aj na tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predložila. Čo sa týka tých nefinančných vecí a predchádzanie arbitráže, arbitráže, ktoré by mohlo vzniknúť s inými štátmi, je dôležité zabezpečiť to, aby sme mali taký rámec, ktorý tomu bude predchádzať skutočne. Sú tam určité právové hodnoty, ktoré je možné využiť. Ako povedal pán Bodu, musíme si to pozrieť, detailne a sú tam určité štáty, kde sú výnimky, ale potom si musím, sa musím zamýšľať nad tým, čo je významné z hľadiska celého systému. A potom tam máme aj niekedy väčšie spoločnosti, ktoré sú väčšie ako finančné spoločnosti, ako napríklad ropné a ťažobné spoločnosti. Takže dôležité si pozrieť eh, Prahy v týchto prípadoch. No, čo sa týka samotných tých práv, ja som tam predložila pozmeňujúci návrh, ktorý to celé objasňuje. A tam ide o to, či máte výnimku alebo nemáte výnimku z hľadiska tých Prahov. A myslím si, že jednoducho len preto, že nastane zmena hodnoty nejakého kontraktu, tak by, by sa menila tá situácia z hľadiska Prahu. Podľa mňa malo by sa to týkať z toho východzieho bodu, kedy sa uzavrela zmluva. Podľa mňa to bolo dôležité z hľadiska zjednodušenia toho celého. A keď sa niekto blíži k tomu, tomu Prahu, je dôležité, aby o tom vedel, aby sa snažil hľadiť určité riešenie, aby nemal ten problém, že spadá, nespadá podľa toho, ako sa hýbe trh. Nebola som dostatočne komplexná. Myslím si, že to by si vyžadoval niekoľko stoviek pozmeňujúcich návrhov, aby sme chceli pokryť všetko. Preto som sa snažila obmedziť iba na tie oblasti, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva, legislatívy, ktorá sa týka právnických osôb a tak ďalej. Myslím si, že je tam, určit, je tam dostatočné na expertíza na úrovni nášho výboru a aj gestorský výbor samozrejme má do toho čo povedať. Sú to aj určité špecifické požiadavky a myslím si, že mohli by sme tie detaily ponechať skôr na výbor EKON, lebo to spadá viac do ich kompetencií. Myslím si, že môžeme sa snažiť aj tu, samozrejme riešiť niektoré veci, ale skúsme sa vykonať maximum v tej oblasti, ktorá spadá do našej kompetencie a kde máme dostatočné odborné znalosti. Ďakujem pekne. A teraz ešte lehota pre pozmeňujúce návrhy, 4. február. Výborne, teraz sa dostávame k bodu 4. Tu ide o, o politiku auditu a slovo má pán Masip. Señor presidente, permítame, presidente, que puesto que usted ha saludado a la presencia. Ďakujem, pán predsedajúci je medzi nami nás, náš bývalý kolega, bývalý minister a poslanec pán Palas. Hovorili ste o tom, že on eh, bol na čele tejto pracovnej skupiny. Dovolte mi vyzdvihnúť jeho vplyv na diskusiu, ktorú sme mali dnes a ktorú, v ktorej budeme pokračovať dnes popoludní a zajtra na veľmi dôležité otázky týkajúce sa európskych patentov. Uh, Avšak e, vrátim sa k tomu, o čo mám dnes ja referovať. Rád by som vyzdvihol úsilie komisára Barniera a úsilie celej komisie, aby e, vznikol nový nástroj a aby k nemu vznikla zelená kniha pretože k tomuto nástroju je potrebné, aby e, prebehlo šetrenie vo všetkých členských štátoch, aby na veľmi vysokej úrovni prebiehala diskusia, a, e, ktorá vyvrcholí 10. februára. Ja ako e, spravodajca som využil túto diskusiu, aby som videl, o čom prebieha diskusia a o čom budeme musieť hovoriť eh, v parlamente. Musíme totiž mať informácie o tom, čo eh, robia iné inštitúcie Európskej únie eh, v kontexte hospodárskej a finančnej krízy a s úsilím vyhnúť sa systémovým krízam musíme urobiť nasledovné ako veľmi správne povedal komisár e, Barnier, monopol je stále zlý. A to by som preniesol aj na právne veci. Ligopol, čiže monopol právnych predpisov je stále zlý. Musíme preto vynakladať úsilie na to, aby sme sa vyhli takýmto ligopolom v ktoromkoľvek oblasti, najmä v takej oblasti, ktorá je veľmi silne postihnutá krízou. Na jednej strane budeme mať e, veľmi silných obrancov e, krátkej procedúry, krátkeho postupu. Keď e, sa odpútame od všetkých ideológií, všetkých politických frakcií ktoré sú prítomné v Európskom parlamente, je veľmi dôležité, aby sme sa zomkli a aby sme e, sa vyhli posilneniu krátkej procedúry, pretože e, môžu prísť e, ďalšie krízy a za ne už bude priamo zodpovedný parlament. Čiže skutočne bojujeme proti týmto e, právnym monopolom, ktoré ja nazývam e, ligopol. Ďalšie aspekty sú v e, správe komisára Barniera. Ešte kolegyňa. Ešte kolegyňa Regner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela len nejaké dodatočné aspekty tu objasniť. Je tu o to, aby auditori boli nezávislí. No a preto ja by som chcela sem vniesť dva aspekty, ktoré sú pre mňa dôležité. Najskôr audity, audity v, vo finančnom sektore, to je dôležité, o to v podstate ide. Ako vieme, tak veľká koncentrácia auditorských spoločností prispela k tomu, že teraz sa musíme vôbec zaoberať týmto touto otázkou. Myslím, že treba jasne upozorniť a podporiť komisiu v jej, v jej snahách pretože eh, by nemali byť, a eh, nebolo byť možné, aby rovnaký auditorínsku mali eh, aj auditorské spoločnosti alebo ratingové agentúry. No a ďalej je pre mňa dôležité, že treba neustále dávať pozor na to, ako prebiehajú audity v systémoch, ktoré sú monoistické alebo dualistické. No a myslím, že práve v takýchto systémoch, takých dualistických, ktoré veľmi dobre poznám, že treba zohľadňovať aspekty zamestnávateľov alebo zamestnancov, ktoré sú pre občana zaujímavé. No a v tomto a myslel by som chcel ešte zdôrazniť, že ak máme systém, v ktorom dozorná rada na seba stiahla príslušné eh, ustanovenie pre ručenie a je aj orgánom, ktorý zadáva eh, úlohy, tak je tu tiež veľký, je tu veľmi veľká zodpovednosť. No a v tomto zmysle treba dávať pozor na to, že keď platných analytických eh, systémov sa pozrieme na vymenovaných auditorov. Takže ešte by som chcela zdôrazniť, a to povedala komisia, že tak povedať, čo najlepšie potrebujeme jednotné štandardy. To bude iste ťažké, ale myslím, že treba podporiť v každom prípade snahy komisie. Dobre, teraz ešte ja niečo poviem ja. Mám rovnaké názory ako kolegyňa Regner. No a ja vnímam myšlienky komisie negatívne, že auditov treba vymenovávať alebo mal vymenovávať štát. No a táto mienka, že štát to robí lepšie, je nesprávna. Ak je systém, v ktorom nezávislé dozorné e, grémia tak checks and balances sú vyriešené týmto. No a čo je nesprávne na návrhu komisie, že, že to je jeden z hlavných problémov, je, že ten, kto je poradcom, neskúma a naopak, no a, a to bol problém aj v prípade tých poradov prechádzajúcej smernici, to nehovoria, že tak sa to nedá robiť predsa. Treba, aby tu bolo jasné rozdelenie a okrem toho je dobre zamyslieť sa nad tým v rámci konkrétnych lehôd to, nikto, a to je dobré, aby nerobili všetci, alebo každý jeden človek to isté, všetko to isté. A teda treba zachovávať a predpokladať princíp výmeny. Takže sú tam užitočné podnety, ale aj sú tam podnety, ktoré sú typické pre takýto dokument, o ktorých máme pochybnosti. o tom budeme diskutovať ešte, aj keď teraz nie. Toto bola prvá výmena názorov. Na ďalšom zasadnutí to sa opätovne objaví na a programe no a do polovice marca pripravíme návrh správy kolega Masip. Mm, dobre, ja súhlasím s niektorými aspektami, ktoré spomenula kolegyňa Regner a súhlasím aj s tým, čo ste povedali vy. Zásadná otázka teraz znie, a to sme videli aj v predchádzajúcom funkčnom období, mala by to byť rotácia, teda rotácia auditora alebo rotácia auditorských firiem, pretože vieme, že tie štyri veľké auditorské firmy, firmy tie, tá, tie, tie sú proti tejto rotácii. Takže samozrejme je dôležité, aby to bol auditor nezávislý, ale o tomto treba ešte ďalej hovoriť. Ale ja mám tiež takú obavu, a to kvôli tej možnosti, že nejaká tretia strana by vymenovala auditora. To ma tiež nepokojuje. Ja som tomu dostal určité stanoviska A je to taká akademická diskusia. Nie je to vôbec jednoduché dostať to do zákona a do reálnej aplikácie v rámci ekonomiky. Dôležité, aby sme sa my dohodli na jednom z toho. A to ma znepokojuje hlavne. Ale ja som to, mal, ja som to nepochopil tak, že to si pán Barnier žela. Teda toho auditora, že by menoval nejaký oficiálny úrad, nejaká tretia strana. Nemyslím si, že to je nejaké aktuálne. Ani ja to nebudem v tej správe predkladať. Dobre, a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Bod 5. Správa riadenia spoločnosti vo finančných inštitúciách a kolegyňa Time dostáva slovo. Áno. je tu, je to stanovisko pre ekon, v niektorých bodoch záväzné a v druhých otázkach, čo sa týka tej zelenej knihy, tak je to, tak je gestorským výborom ekon. Cieľom je poučiť sa z finančnej krízy, posilnenie corporate governance a jej zlepšenie. To je súčasť reformy aj balíčka na predchádzanie krízam je tam veľa otázok a bolo položených veľa je tam veľa problémov a bolo položených veľa otázok. Chcem sa sústrediť na tie kľúčové otázky, ktoré na zásadnutí tieňových spravodajcov boli vnímané ešte tak kriticky. Poprvé to bolo, koľko mandátov správnej rady alebo dozornej rady sa môže súčasne vykonávať. Ja tam navrhujem obmedzenie na 3 Pričom hovorím, na rozdiel od pána Foxa z Econu, že v rámci rovnakého finančného koncernu by viacero mandátov malo platiť za jeden, pretože s tým nie je spojený spojený na nejaká vysoká pracovná záťaž, ale ako už bolo povedané, ja som aj za 5 mandátov v rámci správnej rady, ale môžeme sa dohodnúť aj na nejakých obmedzeniach, pretože komisia už mi povedala, že čo sa týka legislatívneho návrhu, bude predložené detálne, detálne nariadenie, takže pôjde tiež o veľkosť finančného inštitútu, jeho povahu a tak ďalej. A takže to bude detálne regulované. Takže mali by sme sa zaoberať len tým, že všeobecne e, pôjde o obmedzenie počtu mandátov v správnej rade. Ďalšia z veľkých otázkov, otázok je diverzita správnych rád, hlavne čo sa týka odbornej, kultúrnej a sociálnej, sociálneho hľadiska, ale aj, ale aj o počte, týka sa to aj počtu žien v správnych radách. My na zasadnutí z netieňových spravodajcov my si stanovili taký postupný plán, plán, ktorý je má za cieľ 40-percentnú 40 kvotu žien. Pán Bodov s tým ešte nesúhlasil, ale ja poukazujem na to, že v súčasnosti je jednotlivých členských štátov taký trend. Sa prijímajú kvóty, tu sa jedná len o finančné inštitúcie, ale um, vo svete sa hovorí aj v dozorných radách podnikov, napríklad v Španielsku, Fínsku, Švédsku, Holandsku a od 13.1. aj vo Francúzsku už platí kvóta pre ženy, takže a dokonca v Norsku už majú prvé výsledky, takže aj združenia podnikateľov, ktoré, alebo podnikov, ktoré sa predtým bránili, tak teraz sa ukazuje, že to prináša dobré výsledky. Takže eh, v Norsku bola predložená už prvá nejaká správa o konkrétnych skúsenostiach. Ďalej bola dôležitá otázka, ako zaistíte internú kontrolu a riadenie rizik. Ja som bola za správu o primeranosti a funkčnosti eh, systému interných kontrol a že to treba príjmať, že to musí príjmať správna rada. A okrem toho som navrhla, a to nebolo v zelenej knihe, že externé revízie, totiž eh, tí auditory, ktorí rizik majú kontrolovať zvonku. A myslím, že to je pomerne komplikovaný bod, eh, ktorý v rámci správy pána aj pána Masipa treba vnímať v kontexte a treba tak o ňom aj rozhodnúť. A ďalšou otázkou bolo, čo sa stane, keď externé vonkajšie revízie zistia pri kontrole, že je ohrozený, ohrozená existencia alebo vývoj tej inštitúcie, ako sa má potom postupovať. No a ja som bola za to, aby externí auditory nielen mali povinnosť informovať správnu radu, ale aj príslušné dozorné grémia. Nie je celkom ešte jasné, kto to bude. Je to len zelená kniha. A väčšina ľudí, s ktorým som hovorila, boli za to, aby, alebo že by boli radi, že by chceli podávať správy len národným dozorným orgánom a tie rozhodnú o tom, či sa to posunie ďalej na Európsky dozorný orgán. Myslím, že to je celkom dobrý systém. Ja to poznám aj z mojej činnosti ako notárka. A ja ako notárka alebo auditorka e, nepreberám zodpovednosť za rozhodnutie, e, či ja to má posúvať, ale alebo nie. Ja som povinná informovať notárskú komoru a aj auditory budú musieť e, informovať len národný orgán, ktorý bude nezodpovedať za to, čo ďalej posunie Európskej únie alebo nie. Ja som bola tiež za to, aby inštitucionálni investori boli povinní informovať o nejakých odchýlkach od eh, Európskeho kódexu. No a a tu vyplynulo zo všetkých rozhovorov, e, že sa klade veľká veľký význam Európskemu kódexu, jednotnému kódexu EÚ. Dôležité je teda, aby bol a jednotný, komisia ho navrhne a my budeme o ňom hlasovať vo Veľkej Británii je UK Stewardship Code, ktorý je dobrým príkladom, takže by mohol byť nejakým vzorom pre náš vlastný poriadok. Ďalej otázka ručenia členov správnej rady vo finančných inštitúciách, na jednej strane trestnoprávne ručenie, ale aj občianskoprávne ručenie. Čo sa týka trestnoprávneho, tak na to nie je na európskej úrovni žiadny právny základ preto som bola za minimálnu harmonizáciu no a z hľadiska kompetencií na európskej úrovni viacej ani nemôžeme dúfať, čo sa týka občianskoprávneho ručenia, tak v členských štátoch sú veľmi veľké rozdiely. V mojej vlastnej krajine už ručíme aj za jednoduchú nedbanlivosť. V iných krajinách je situácia iná. Ja som si vypočul od komisie, povedali mi, že v konečnom dôsledku sa bude prekladať legislatívny návrh len po dôkladnej dopadovej štúdii, čo sa ešte tak nestalo, takže nemáme prehľad o tom, čo sa jedná, o čo sa deje v jednotlivých členských štátoch, aké tam existuje práva a pravidlá pre občiansko právne učenie. Preto som preto tam len tak tvrdím, že potrebujeme európsky minimálny štandard, čo sa týka predaja odmenovania e, tak od 1.1.2011 e, vstúpila do platnosti po treťom prepracovaní smernica o vlastnom kapitáli. Členské štáty ju všetky implementovali. Ja myslím, že tam je všetko veľmi podrobne regulované, aj uznesenie Európskeho parlamentu o odmenovaní Ja som za to, aby sme najskôr počkali, aké výsledky táto smernica o vlastnom kapitáli eh, v praxi prinesie. Takže dôležité je, aby to fungovalo No a to boli tie hlavné body. Možno ešte v súvislosti správou pána Masipa k auditorom. Ja som za to, aby externí kontrolóri a členovia správnej rady podliehali zákazu iných eh, obchodných činností, hlavne čo sa týka poradenských činností, hlavne pre iné, aby poradenstva iným orgánom. Čiže prechádzanie konfliktu záujmov. To je na teraz všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Time. A teraz kolega Bodu a potom ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda, ja som tenevý spravodajca. Preto by som chcel ešte niektoré veci upresniť. Čo sa týka zelenej knihy komisie, je tam vlastne dotazník s novými otázkami a odpovede na tieto otázky by mohli znižovať riziko riziko zrútenia sa podnikov, čo by vzniklo prípadným zlým riadením. Dôležité je riešiť aj konflikte záujmov, je dôležité implementovať správu a riadenie spoločnosti vo finančných inštitúciách, je dôležité myslieť na úlohu akcionárov, riadenie rizika, úlohu dohľadných orgánov a úlohu samozrejme aj auditorov. Ja ako tenevý spravodajca spravodajca si myslím, že musíme zohľadniť následovné. Čo sa týka úlohy akcionárov, tu je nutné posilniť prostredníctvom napríklad elektronického hlasovania. Potom správna rada, tá by mala fungovať profesionálnejšie. Členovia tejto rady by mali mať lepšie možnosti dohľadu nad manažmentom. Okrem toho by mali tam byť požiadavky na skúsenosti s touto činnosťou. Potom riadenie rizika, to musí byť oddelené od celkového riadenia spoločnosti a musí byť podriadené iba správnej rade. Okrem toho je dôležité to celé oddeliť od samotného riadenia spoločnosti. To znamená, že je dôležité, aby tieto pravidla platili pre tie finančné spoločnosti, ktoré z hľadiska objemu sú, operácie sú teda systémové a je nutné predísť e, problémom týchto spoločností. Potom je dôležité preverovať aj rozličné investičné spoločnosti, je nutné myslieť na e, práva akcionárov. Ja som aj za to, aby sa minimalizovalo riziko, ale musíme si uvedomiť, že finančná inštitúcia musí zostať konkurencieschopnou. A to aj to voči konkurencii z tretich štátov. Spravodajkynia spomínala napríklad kvóty, čo sa týka dozo- e, e riadiacich orgánov, že by tam malo byť 40 žien. My sme zistili, že áno, môže to byť želateľné, ale osobne si nemyslím, že nejaký takýto e, návrh, aby sa to išlo cez legislatívu, že by to mohlo fungovať Finančné inštitúcie sú súkromné, niektoré sú verejné. Dôležité si pozrieť aj ten systém hlasovania, ktorý tam je. Niekedy to funguje tak, že akcionár odovzdá svoj hlas osoby, ktorú považuje za spôsobilú pre hlasovanie a stanoviť nejakú kvótu. Znamenalo by to, že by tam boli vlastne dve správne rady, jedna ženská a jedna mužská. Podľa mňa je to ako pandorína skrinka. Potom by sa mohlo povedať, že mohli by tam byť ďalšie kvóty pre mladých, homosexuálov, postihnutých a tak ďalej. Potom, čo sa týka informovania dohľadných orgánov zo strany auditorov, podľa mňa to by malo zostať iba možnosťou a nie záväzkom. Ak by to bola povinnosť, teda informačná povinnosť, tak potom vlastne by sme rozšírili mandát. Konec koncov tie previerky sa týkajú e, ročných uzávierok toto je veľmi dôležité pre investorov, ktorí chcú mať prehľad o finančnej situácii. Ak teda auditori by mali ešte aj povinnosť hodnotiť istú formy rizika, napríklad operačné riziko, tak vlastne si musíme uvedomiť, že to nevidíte na celkovej finančnej situácii podniku. Okrem toho by vznikli vysoké náklady, lebo tá, ten audit by sa rozšíril aj na hodnotenie rizika. Podľa môjho názoru to nie je opodstatnené. Sú tam samozrejme určité agentúry, ktoré sa zaberajú práve takýmito hodnotením. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, teraz pani Regner. Ďakujem, pán predseda. Spravodajkyňa veľmi obsiahlo e, popísala to, čo sme diskutovali na stretnutí tenových spravodajcov. Chcem sa poďakovať aj za tú diskusiu, lebo tá bola veľmi e, konštruktívna, veľmi prospešná. Preto teraz sa nemusím zamerať na všetky body, ale skôr iba na tie, ktoré považujem za dôležité. Takže poprvé krátko, čo sa týka, čo sa týka mm, mzdových otázok. Toto je dôležitá otázka, ale som presvedčená, že keď sa zaoberáme corporate governance, tak e, toto je tiež dôležitou súčasťou e, celej problematiky a musí to potom spadať. Po druhé, čo sa týka kvóty pre ženy, toto je veľmi aktuálna sporná téma. Chcela by som iba pripomenúť, že existujú štáty, ktoré majú určitý stupňo, plán, stupňovitý plán. Myslím, že v Nemecku sa to pripravuje aj napriek hospodárskej kríze, napriek veľkej výmene, veľkým zmenám, ktoré nastali v dozorných radách, ako aj v predstavenstvách. všetkým sa vymenili iba muži. To znamená, že ženy nedostali nejako viac možností ako predtým, preto ja si myslím, že určitá e, zákonná kvota je malá opodstatnenie, ale som dostatočne realistkou a myslím si, že je to dôležité e, riešiť tak, aby sme našli rozumný kompromis v súvislosti s tým navrhovaným znením, ktoré ste prezentovali, by som chcela dodať následovné. Hovorili sme o tom, áno, Malo by tam byť uvedené, že 40 a potom myslím si, že to znenie je trošku také problematické. Nechápem, čo ste chceli vy dodať, ale keď si pozrieme, že 40% pre jednotlivé pohľavia, ako ste to uviedli, no 40 plus 40 je 80, takže je dôležité nejako pre, precizovať. No a tretí bod, spolurozhodovanie. Zelená kniha komisie zanedbáva túto oblasť, zanedbáva úlohy dozornej rady a otázky spolurozhodovania. Ja si myslím, že bolo by dôležité sa na tým lepšie zamyslieť, aby náš výbor to zlepšil. Podľa mňa spolurozhodovanie to nie je len jeden aspekt v rámci celej problematiky, ale je to podstatne viac. Ide tu o to, aby sme mali demokraciu v hospodárskom sektore, aby to nešlo len o špecifické pravidlá, ktoré máme v Rakúsku alebo ktoré existujú v Nemecku. Tu ide o to, aby zamestnanci mohli byť zastúpení aj v dozornej rade a môžu oni prísť určitým know-how, ktoré získali v rámci fungovania podniku. To by mohla byť podľa mňa taká dobrá úvaha. Ďakujem. Ďakujem. A teraz kolega Fox a ako spravodajca gestorského výboru. Nech sa páči. Well, thank you, Chairman, for inviting me to speak. Um, I came here to... Uh... Ďakujem, že ste ma pozvali. A aby som sa mal vyjadriť, počúval som diskusiu na túto tému. Uh, aj keď môj kolega, moja kolegyňa tu nemôže byť s nami, uh, teda dovolte mi, aby som uh, vás poinformoval o stanovisku mojej skupiny. Ďakujem eh, spravodajcovi za návrh stanoviska. Ďakujem za eh, niektoré veľmi eh, zmysluplné návrhy. Systémová povaha finančných inštitúcií je, spočíva v tom, že finančné inštitúcie musia sa E, zaviesť systém správy a radenie a má to dopad aj na daňových poplatníkov. A, a preto je odôvodnená ďalšia intervencia e, zo strany štátu alebo Európskej únie, aby sa táto situácia neza, nezopakovala. Čo sa týka bodu jedna stanoviska, môžem skonštatovať, že súhlasím, že e, nemal by Eh, jeden člen sedieť viac ako v troch správnych radách, ale môžu nastať situácie, keď ide o špičkového experta, ktorý možno je eh, členom správnej rady menších finančných inštitúcií. A takýto špičkový expert môže byť skutočne členom viacerých eh, rád. Avšak keď ide o vážnejšie, väčšie inštitúcie, skutočne by sa to malo obmedziť na 3. A preto e, by e, bolo vhodné vysvetliť, prečo je potrebné to obmedziť. Čo sa týka e, rodového zastúpenia v správnych radách, mali by sme nabádať ženy, aby sa viac zúčastňovali na práci v správnych radách, ale nemyslím si, že to musí byť súčasťou právneho predpisu. Ja mám taký názor, že finančné inštitúcie potrebujú e, ľudí, ktorí si prvom rade zaslúžia byť členmi e, správnej rady, čiže tá zásluhovosť je prvé kritérium. E, pri istých finančných inštitúciách, kde nemáte výkonného riaditeľa, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali jednotlivcov najvyššieho kalibru a táto požiadavka to nezabezpečí. Čo sa týka bodu 6 e, o e, zákon, teda zákona o auditorov, ktorý platí vo Veľkej Británii, môže byť skutočne pre Európu e, modelom. A čo sa týka odmeňovania v smernici o kapitálových E, potrebách. Táto smernica hovorí o politikách odmeňovania a preto by sme mali túto smernicu e, spomenúť v tomto stanovisku alebo návrhu stanoviska. Ďakujem. Ďakujem pekne za stanovisko a tieto pripomienky a teraz kolega Stojanov. Благодаря, господин председател. Взимам думата, за да направя едно изказване. Ďakujem пекне, пан predseda. Цел би съм podporiť to, čo bolo povedané zo strany pána Foxa, ako aj predrečníkov. Čo sa týka kvót, chcel by som vyjadriť môj názor. Zavedenie kvót, akékoľvek súvislosti, tak si musíme povedať, že všetko, čo by sa opieralo niečo iné ako zásluhovosť, tak e, náraža na môj odpor. Ja som proti takýmto kvótam, proti takýmto postupom. Prečo máme veľmi šikovné ženy, ktoré majú výbornú kvalifikáciu, ktoré získali podporu voličov a stali sa členkami Európskeho parlamentu a na základe svojich schopností a zásluh neboli e, nedostali sa sem len preto, že by tu bol takýto, e, takýto predpis. E, kolegyne, vy ste tu preto, lebo máte všetky potrebné kvality a kvalifikácie. Nebolo možné použiť žiadne iné kritéria, iba schopnosti a zásluhy každého jednotlivca. A toto isté platí aj pre riadce štruktúry finančných inštitúcií. Ak nejaká žena je členkou riedeceho orgánu, z iného dôvodu, ako to, že sa veľmi vyzná v tej oblasti a že má dobré schopnosti a že dokáže riadiť finančnú inštitúciu, tak nemôže prispieť k dobrému riadeniu takejto finančnej inštitúcie. To znamená, že nemôžeme zaviesť kvóty len tak na, základ, na nejakom základe, na nejakom inom základe. Prečo ľudia budú proti tomu. Predstavte si, ako by ste sa cítili v situácii. E, boli určité športové federácie, kde boli kvóty pre ženy a v riadiacich orgánoch sú ženy a necítia sa veľmi dobre, lebo vedia, že neboli e, vybrané na základe zásluh, ale boli vymenované, preto lebo to bolo nevyhnutné. Ja som proti akékoľvek forme diskriminácie a som zároveň aj proti kvótam. Som proti tomuto návrhu. Ďakujem pekne. Dobre, a na záver ešte raz spravodajkyňa Tajn. Ďakujem pekne. Kolega Fox to ešte raz dôraznil a teraz e, poviem na adresu pána bodu, že ide tu o systemicky relevantné finančné inštitúcie. Tu nejde o malé a stredné finančné inštitúcie, tu ide iba o tie veľké a to je opodstatnené, lebo sú relevantné pre celý systém, preto sú tam tie záväzky a Eh, tie podmienky v rámci riadenia. Čo sa týka kvalifikácie členov dozorných rád, myslím si, že pani Regner ako ja sme toho názoru, tie dámy, ktoré by tam mali byť zvolené, musia byť rovnako kvalifikované ako muži, ktorí tam pôsobia. Chcela by som ešte raz poukázať na to, že ten model, ktorý bol mysliteľný v rámci riadenia spoločnosti, no, by mohol byť ten, že členovia dozornej rady by boli hodnotení zvonka. Sú štáty, kde to tak funguje. Na konci roka sa vypracuje správa, tam sa potom napíše, ako často boli prítomní vlastne členovia dozornej rady. To potom väčšinou tak či tak vedie k zlepšeniu prítomnosti na zasadaní dozorných rád. Väčšinou ide iba mužov, ktorí sú v dozorných radách a sú aj takí, ktorí neprídu ani raz na zasadanie dozornej rady a preto vlastne nemôžu vôbec vykonávať kvalifikovanú prácu, keď nie sú prítomní. A čo sa týka týchto správ, tie by viedli k tomu, že by sa hodnotila každá osoba jednotlivo. Ja som právnička, myslím veľmi liberálne a je to veľmi, poch- veľmi zložité pre niekoho, kto je, tak povediať, vonku to je externý z hľadiska spoločnosti ich nejako hodnotiť. Neviem, aké boli tie kritéria, či na základe nejakých kvalifikácií, alebo bolo by to ako v škole. No, ja by som mala pochybnosti, že by to mohlo dobre, dobrým spôsobom fungovať. Čo sa týka kvalifikácií, ja môžem povedať, že predsa finančná kríza jasne poukázala na to, že muži vlastne nekonali správne, prečo nebola by to hospodárska finančná kríza, keby muži pracovali riadne. Vlastne toto je ten najlepší protiargument. Ja som už spomínala predtým, že vlastne hodnotenie pred dvoch, troch rokov takýchto pravidel v Norsku poukázali na to, že dokonca aj protivníci týchto pravidel teraz s nimi súhlasia, ukázalo sa to ako pozitívne. To znamená, že Teraz tu máme smerovanie, že by sme tu mohli mať kvóty. Naša politická strana je jedinou v Nemecku, ktorá ešte nemá kvóty a ja mám trošku problém teraz s mojou vlastnou stranou, ale napriek tomu ja si myslím, že je to správa z vlastnej iniciatívy a musíme sa zaoberať e týmto aj s členskými štátmi. Konec koncov tá diskusia nie je nová, prebieha už 2-3 roky vo všetkých členských štátoch na vysokej úrovni a tu teraz ide o to, aby sme diskutovali a ten hlavný cieľ má byť kvóta 40 preto ja som tu napísal 40 pre obidve pohľavy, ja som sa dlho nad tým zamýšľala, keď tam dám, že iba ženy, tak ja nechcem diskriminovať mužov. Preto je tam uvedené 40 obidve pohľavia a nie ženy. No a pán Bodu povedal, že potom, čo sa týka tej povinnosti auditorov voči dohľadovým orgánom, v niektorých štátoch to funguje, napríklad v Nemecku už máme tento systém, ktorý sa ukázal byť funkčný. Tu ide o to, aby auditori mali určitú istotu, áno, je to tá veľká štyrka, dokonca oni sami to navrhovali, takže to nie je tak, že by to bolo proti ich vôli, dokonca oni mi to sami navrhovali, lebo oni majú svoj mandát a v tom okamihu, keď majú poskytovať informácie nezávislému orgánu, tak sa musia e, vlastne musia to zdôvodňovať vždy voči e, zadávateľovi. Preto je dobré, keď to je uvedené v legislatíve. legislatíve. A viem, že sú tu dva členské štáty, kde v rámci finančnej krízy auditory si uvedomili, o čo ide. Takže nie je to tak, že by oni nevideli tú nevyhnutnosť a boli požiadaní zo strany národných dohľadných orgánov, aby nešli s tým na verejnosť, aby to trošku ešte naťahovali, ale musíme si uvedomiť, aké by to mal dopady. Auditori sa nad tým dobre zamysleli, či by dokázali ešte to si ponechať pre seba. Potom, čo sa týka toho národného dohľadu, áno, ak dostanú od nich povinnosti, tak potom budú ich splňať. Myslím si, toto je určitý systém, ktorý mohol predísť finančným kolapsom veľkého rozsahu. Nie je to nič nové. a dokonca aj veľká štyrka auditorov by s tým súhlasila. Spolorozhodovanie, to sa nespomína v zelenej knihe, preto som to neuviedla do mojej správy. Keďže ja sa v tejto oblasti nevyznám, tak som sa tým nezoberla. Preto sa teším na vaše pozmeňujúce návrhy a Rodek za prúcem ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte na záver, dovolte, aby som niečo povedal. Tá krajina, z ktorej pochádzam, pani Tajn, pán Rabkaj a ja, tak čo sa týka dozorných rád, nielen bank, ale iných veľkých spoločností, je to viac menej tak, že je tam pár ľudí, ktorí tam rotujú, zájomne sa kontrolujú to znamená, že dôležité sa zamýšľať nad tým, že či by sa nebalo niečo spraviť s týmto systémom, to je taká zásadná pripomienka, možno sa to netýka všetkých členských štátov, ale pre ten štát, ktorý my poznáme najlepšie, to platí rozhodne. Dobre, pani Lichtenberger, hlasíte sa ešte? Áno, áno, ďakujem pekne. Pán predseda, žiaľ, to platí v mnohých členských štátoch. Výborne pravdepodobne pomôže nejaké časovo obmedzené riešenie, o tom budeme diskutovať, lebo to prepoznáme návrhy 4. február. Všetko jasné, výborne. Dostávame sa teraz bodu 16 sme odložili na zajtra, ale potom to bude právna služba. Teraz tu máme spoločnú rozprávu o troch návrhoch, ktoré sa týkajú Single Market Act a najprv dostane slovo pán Boris. Ja, okay, bitte. <clears throat> E, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda, tí, ktorí ste e, sa zoznámili s návrhom. Boli e, ste skutočne pod dojmom obsahu a objemu práce, ktorá bola už uskutočnená. Väčšina právnych nástrojov a ekonomických nástrojov bola zohľadnená, pretože už na budúci rok budeme sláviť 20. výročie jednotného trhu. Je to možno príležitosť na to, aby sme pristúpili k hodnoteniu a aby sme e, zabezpečili, aby jednotný trh nenarážal na vnútorné bariéry. Dokument, ktorý vám predkladám, sa týka podniky a ekonomického rastu. A hodnotí e, situáciu 20 miliónov európskych podnikov plus e, tam sa zmením o 175 miliónoch zamestnaneckých miest, ktoré tieto podniky ponúkajú na území celej Európskej únii. E, totiž ide o podniky, ktoré majú najväčší potenciál tvorby pracovných miest. Avšak, keď sa pozrieme detaľnejšie na, na jednotný trh, zistíme, že existuje ešte veľmi veľa právnych a ekonomických bariér. A preto máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu, aby sme dospeli k stavu skutočného jednotného trhu. Európska komisia vo svojom oznámení rozdeľuje podniky na tri kategórie alebo do troch kategórií prvom rade ide o finančné nástroje a všetky nariadenia, e, ktoré upravujú prístup ku kapitálu. Napríklad ide o nástroje, ktorými sa zjednocujú daňové otázky. Nepôjdem do detajlov, ale je to najširšia oblasť, ktorej sa venujeme. Ďalej komisia vo svojom oznámení navrhuje e, zníženie administratívnej aj technickej záťaže. Tu ide napríklad o e, elektronickú identifikáciu podnikov, ide o elektronický e, podpis alebo E, zverejňovanie zmluv na internete. Sú to veľmi dôležité aspekty, ale nie, tieto aspekty nie sú skutočne našou právomocou. A tretia kategória to sú e, právne predpisy v pravom slova zmysle. E, čo sa týka cezhraničných transakcií, neexistuje skutočný jednotný trh a to sa plne ukazuje Môžem spomenúť niekoľko štatistických údajov. Čo sa týka verejných obstarávaní, len 1,5 verejných obstarávaní vyhrávajú podniky, ktoré majú svoje sídlo v inom členskom štáte a len 7 občanov Európskej únie využívajú cez hraničné transakcie prostredníctvom internetu. Toto všetko, všetky tieto okazovatele nám ukazujú, že situácia nie je dobré, ukazujú nám, že existujú zatiaľ stále prekážky a bariéry. Preto v mojom dokumente prichádzam správnou analýzou situácie a prichádzam s piatými konkrétnymi návrhmi, ktoré sme spolu vypracovali. Držali sme sa pri tom stále toho istého oznámenia komisie o jednotnom trhu. Sú to návrhy, ktoré boli komisiou zabodnuté, respektíve ktoré výbor, e, výbor IMCO podcenil. Ide o európsky patent, e, ďalej sú to opatrenia e, týkajúce sa duševného vlastníctva. A ďalej je to návrh týkajúci sa diel, ktorých autor je neznámy. E, ďalej som sa venoval e, e, právu obchodných značiek v Európe. Ďalší môj návrh sa týka ochrany duševného vlastníctva a elektronického obchodu. Postrehol som, že problémy častokrát vznikajú priepastnými rozdielmi jednotlivých úprav právnych, v právnych systémoch členských štátov. Taktiež žiadam komisiu, aby zrevidovala smernicu o, o účtovaní, pretože táto smernica v jej súčasnom znení môže mať negatívne dopady a taktiež v mojej správe hovorím o potrebe prepojiť jednotlivé e, obchodné registre, pretože súčasný stav nie je dostatočne transparentný na to, aby jednotný trh skutočne fungoval. Keď by som sa vrátil e, k prvému bodu, tam môžem skonštatovať, že komisia skutočne podporuje posilnenú spoluprácu a e, snaží sa navrhovať, snaží sa navrhnúť rok 2014 pre konečné rozhodnutie o európskom patente. Ja v tomto komisiu veľmi podporujem, aj keď ide o ambiciózny dátum. Som presvedčený, že členské štáty by e, mali nasledovať príklad e, ponúknutý Európskou komisiou. Rozpráva o európskom patente tu existuje už 10 rokov a e, súčasná situácia je veľmi zložitá. Vieme, aké nejasnosti panujú na trhu s európskymi patentmi táto situácia e, spôsobuje častokrát e, súdne spory. Opäť tu raz narážame na rozdielnosť e, právnych systémov členských štátov a zároveň judikatúra súdnych orgánov členských štátov nie je rovnaká, čo vôbec nedáva právnu istotu európskym podnikom, čo ich odrádza od cezhraničných transakcií. Myslím si, že budeme mať ešte množstvo príležitostí hovoriť o týchto témach. Viem, že ide o témy veľmi zložité a častokrát ošemetné. Napríklad, e, čo sa týka e, jazykov patentov, čiže je to problém prekladov. Toto všetko konštatujem v prvom bode svojho dokumentu. Čo sa týka bodu 2, Tu hovorím o autorských právach. Opäť e, komisia e, má veľmi ambiciózny pohľad na riadenie duševného vlastníctva. Mali sme množstvo e, príležitostí hovoriť o tom, najmä po odznení správy pani Galo. vznikl, vznikla aj myšlienka e, smernice o dielach, e, ktorých autor je neznámy. Najmä čo sa týka ich ochrany, hovorilo sa aj o e, podpore všeobecných autorských práv. Čo sa týka riadenia práv duševného vlastníctva, v náväznosti na diela, ktorých autorov nepoznáme, je veľmi dôležité, dôležitý aspekt, ale jedna vec bola podcenená v správe komisie. A je to uh, otázka uh, európskych uh, značiek. A, a taktiež častokrát uh, tu ide aj o priemyselné vlastníctvo. E, e, pojem priemyselného vlastníctva sa však v oznámení komisie e, vôbec neobjavil. Čo sa týka duševného vlastníctva, rád by som ešte spomenul právny rámec oznámený komisiou. Je to právny rámec, ktorý by mal zosúľadiť na jednej strane ochranu autorských práv a na druhej strane e, potrebu intenzívnejšie sprístupniť e, digitalizované obsahy, a to i na cezhraničnej úrovni. Samozrejme, počkáme si na návrhy komisie, aký e, stabilný právny model ponúkne komisia tak, aby došlo skutočne k zosúľadňu týchto dvoch aspektov. Dúfame však, že to, čo navrhne komisia, e, zjednoduší e, prístup k webovým obsahom, samozrejme so zachovaním slobody tvorivosti pretože v súčasnosti každý členský štát má svoj vlastný e, režim autorských práv a je to absolútne nekompatibilný stav e, s filozofiou aj do jednotného trhu. A absolútne tento stav nechráni občanov Európskej únie. Spomenul som, že len 7 Eh, občanov Európskej únie eh, zatiaľ využíva elektronický obchod, zatiaľ to nie je veľa a je to spôsobené možno aj zlým stavom ochrany autorských práv. Poďme sa však pozrieť ešte na internetové pirátstvo, pretože aj tento pojem je použitý v oznámení komisie. Ja však e, radšej prejdem na ďalšiu tému. E, ďalšou témou je e, revidovanie smernice o účtovných pravidlách. Táto revízia by mala byť skôr kvalitatívna, nie kvantitatívna. Myslím si, že predtým, ako vznikne dôjde k modifikácii právneho stavu, musí vzniknúť analýza istá dopadová štúdia a musia vzniknúť štandardy na úrovni celej Európskej únie. 95 podnikov na území Európskej únie sú malými alebo stredného, strednými podnikmi. A práve zníženie administratívnej a technickej záťaže sú najväčšou výzvou pre 95 podnikov na území Európskej únie, aby skutočne tieto podniky mohli nájsť svoje miesto na slnku, respektíve svoje miesto na trhu. Ďalej, čo sa dočítame v tomto dokumente, je to, je to, e, sú to aspekty obchodného registra. Európsky parlament e, e prijal zelenú knihu a taktiež uznesenie o obchodných registroch. Ja som považoval za veľmi dôležité spomenúť v mojom dokumente potrebu harmonizácie obchodných registrov, pretože je to dôležité pre uh, vyvážený a voľný prístup k informáciám, napríklad o imaní spoločnosti. Avšak v súčasnosti je veľmi ťažké e, získať niektoré informácie. 18 členských štátov e, sa už zúčastňuje e, projektu harmonizácie obchodných registrov, avšak tento projekt sa, za, e, sa nachádza zatiaľ iba na svojom e, začiatku. Avšak e, úspešná implementácia tohto projektu by vniesla mnoho transparentnosti do jednotného trhu a to znieje nielen v oznámení komisie, ale aj v stanovisku nášho výboru. Teda prešiel som všetky body, a chcel som upramiť pozornosť na tie najdôležitejšie aspekty, teda na 5 bodov, ktoré by mali byť našou prioritou. E, pretože týchto 5 bodov e, by sme mali brať ako 5 osí, ktorými by sme sa mali vydať. Ďakujem pekne. Ďalší. Mendes. No, ďakujem pekne, pán predseda. Stanoviska jednotný trh pre Európanov, ja som sa tam sústredil na tri hlavné body. Prvý bol, že potrebujeme revitalizovať eh, sektor malých a stredných podnikov, pretože momentálne sa im na jednotnom trhu veľmi dobre nedarí. Nedôverujú systému rôznych jazykov a v súlade so správou pána Montyho navrhujem, aby sme to preskúmali a z... zavedli nejaké nariadenia. Máme hlavne malé a stredné podniky, ale aj občania sa chcú vyhnúť problémom, problémom nejedno, práve neistoty. Študenti, máme Erasmus a študenti chcú chodiť do iných krajín, ale v súčasnosti je problém taký, že je náročné prejsť z jednej krajiny do druhej e, z e, to preukázať. No a preto chce Európska komisia zaviesť nejaký e, preukaz o vzdelaní alebo pre mladých, mladých ľahké nájsť stáže v zahraničí, ale aby bol, mala tu aj pracovná sila. No a tretí bod, to je pre mňa najdôležitejšie, a tiež že v každom členskom štáte, v ktorom som bol, vidím, že médiá vo všeobecnosti majú negatívny postoj k EÚ. V členských štátoch chcú reagovať, keď národní politici alebo médiá negatívne hovoria o Európe. No a po druhé, a dúfam, že to oznámenie, ktoré, alebo tá komunikácia s občanmi je vždy o byrokratickej záťaži a myslím, že sa nám už nedarí oslovovať občanov, alebo všetkých Európanov a preto sa vzdialujeme od skutočnej spoločnosti. Myslím, že je to potrebné, alebo je potrebné získať podporu všetkých Európanov pre jednotný trh, tak aby vedeli, aké sú ich práva, aké, aká je výhoda individuálnych Európanov. Nemôžeme vysielať signál, ktorý Európania nepríjmajú. To je viac menej najdôležitejší bod, na ktorý som chcel upozorniť a dúfam, že kolegovia to zvážia a predložia konštruktívne pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Numbers. ja to poviem veľmi stručne, pretože ešte do obeda musím vypočuť kolega Kolmeša a potom, keď budú nejaké pripomienky, po obede budem môcť pokračovať. Ja to poviem skutočne veľmi stručne. Vidíte to v správe, ja som sa sústredil na oblasti, ktoré, ktoré je zodpovedný výbor, hlavne čo sa týka procesov o Alternative Dispute Resolution alebo nejakých hromadných žalob. Zohľadňujú rozhodnutie pléna hlavne z marca roku 2009, ale aj z decembra minulého roka. A to je hlavný obsah tejto správy. Takže klasická pozícia, ako sme už v minulosti zaujímali. Teraz sú tu tri, uh, tri pripomienky, ak to pôjde rýchlo, tak to môžeme urobiť, ak to bude dlhšie. Takto preložím na poobede. A ako prvý dostane slovo kolega Baltasar, kolega Golniš. Monsieur le Président, je, je suis à la disposition de la Commission. Si vous préférez reporter mon audition à cet après-midi, je vous laisse tout à fait juge de l'opportunité. Ak si ma chcete vypočuť popoludní, je to na vás, som plný k dispozícii. No, po obede už máme zasadnutie s zatvorenými dverami, takže nič nie je proti tomu, kolega Rabka je spravodajca. Dobre, tak to urobíme neskôr po obede dnes. Vynikajúce. Dobre, takže budeme pokračovať e, v diskusii kolega Baltazáre. Als letztes vor, den, vor der Behandlung Takže pred zasadnutím koordinátorov. Ešte máme zasadnutie za zatvorenými dverami, takže všet, všetky odbavíme počas toho. Takže kolega Baltazár. Ďakujem, pán prezident. Pán predseda? S veľkou radosťou som si vypočul mojich kolegov a súhlasím s nimi. Avšak, my sa chceme venovať ústrednej otázke. Nielen tu v tomto právnom výbore, ale aj v ďalších výboroch. Totiž realita jednotného trhu na ktorom spočíva celá Európska únia, je tá, že jednotný trh zatiaľ nefunguje väčšina európskych aktérov na území Európskej únie e, tvrdí to isté. Jednotný trh nefunguje. 20 e, spomenuli, spomenuli ste tých 175 miliónov pracovných miest, lenže vzťahy medzi podnikmi existujú najmä E, na území, e, na území členského štátu. A my vôbec nevyužívame jednotný trh pre e, obchod, pre podnikanie a my ako keby sme sa dobrovoľne vzdali celého potenciálu cezhraničnej výmeny a podnikaniu. Ako teda umožniť podnikom aby mali medzi sebou lepšie vzťahy a ako by z toho mohli mať prospechy spotrebitelia. Sú nám navrhované smernice, napríklad e, smernica o vzťahoch e, medzi podnikmi. Všetky tieto dokumenty sú určené presne na to, na zefektívnenie jednotného trhu. Avšak malé a stredné podniky sa jednotného trhu vôbec nezúčastňujú. Nadnárodné spoločnosti, veľké podniky ho plne využívajú, ale malé a stredné podniky e, musia skutočne ostať prítomní na e, regionálnom, respektíve na štátnom území, na e, území svojho členského štátu a veľmi málo podnikajú cezhranične. A malé a stredné podniky nepoužívajú nástroje, ktoré majú k dispozícii, napríklad e, internet. Av, avšak malé a stredné podniky skutočne len v 7% e, prípadov sú aktívne na cezhraničnej e, úrovni a preto by mala vzniknúť celá európska sieť malých a stredných podnikov, e, v rámci ktorej by malé a stredné podniky e, plne e, využívali svoj potenciál. Ďalším problémom je to, Totiž vo všetkých dokumentoch spomíname zákony o malých a stredných podnikoch, hovoríme o potrebe posilnenia jednotného trhu, taktiež stratégii Európa 2020. Je celá séria priorít pre malé a stredné podniky, avšak ako, e, ako uspieť, ako prinútiť, primeť tieto malé stredné podniky, aby sa skutočne zúčastňovali, aby sa aktívne zúčastňovali napríklad e, procesu inovácií, Existuje príslovie, že všetko, čo je malé, je zlaté. Plne využíme toto príslovie a e, skúsme aj malé podniky prebudiť, ukázať im, aké sú možnosti a poskytnime im možno viac kapitálu, pretože častokrát malé podniky sú podkapitalizované, pretože banky na území celej Európskej únie sa cez prsty pozerajú na tieto malé podniky a nerady im poskytujú E, pôžičky a úvery. Toto je podľa mňa najdôležitejší moment, najdôležitejší bod celej vašej správy. Práca, ktorej sa venujeme, by bola úplne zbytočná, ak by sme ju robili len pre veľké nadnárodné spoločnosti. To, čo sa deje možno v tejto sále, je oveľa dôležitejšie ako všetky smernice, ktoré sú prijímané a ktoré sa týkajú miliard eur. Počas eh, plenárky poslanci vstávajú a kričia, ale robia to možno nie kvôli kolegom, ale možno kvôli internetovému prenosu, alebo kvôli tomu, aby upútali pozornosť médií, aby zažili svojich 5 minút slávy v televízii. Je čas, aby členské štáty začali komunikovať a komunikovali o tom, čo sa nám zatiaľ nedarí vyriešiť. Všetci sme si vedomí, že potrebujeme mať jednotné, zjednotené právne predpisy, aby sa znížili eh, náklady Posilnená spolupráca však nie je všeliekom. Musíme napríklad vyriešiť aj jazykovú bariéru. Častokrát narážame na problém hrdosti niektorých členských štátov, ktoré e, sa snažia zachovať svoju e, jazykovú e, svojbytnosť a častokrát členské štáty nachádzajú argumenty proti, ale niektoré skutočne sú za to, aby sa naplno využil potenciál jednotného trhu, ktorý, trhu, ktorý už existuje, ktorý však zatiaľ nie je efektívny. Ďakujem. Kolegyňa Vikstromová, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem všetkým kolegom za vaše príspevky. Ja nemám žiadne zásadné pripomienky proti navrhovanému zneniu dokumentu, len niekoľko dodatočných pripomienok Pán Boris, ospravedlňujem sa, pretože som nebola na zasadnutí, kde ste eh, predniesli svoju prezentáciu, ale veľmi podobný text ste preložili, ako je znenie môjho pozmúci návrhu Európskej únie. No a možno by bolo dobré, keby sme dokázali skoordinovať našu činnosť eh, tak, aby tieto aby náš výbor navrhol podobný text výboru IMCO a IN, INTE. Myslím, že to by bolo veľmi dobré. No a pán predseda, podľa vášho názoru, ja myslím, že je vynikajúce zvýrazniť otázku alternatívneho riešenia konfliktov. Tomu som vlastne aj ja zasvetila svoj život. Jedinú otázku mám, a to sa týka textu. Bolo by možné ten, ten, ten, ten návrh o korelačných tabulkách. Ja nemám nič proti v podstate vášho návrhu. Mňa by len zaujímalo, či toto je najlepšie miesto, kam to vložiť. Dnes všetci sú za dopadové štúdie, hodnotenia dopadov a myslím, že v budúcnosti korelačné tabulky budú nasledovať. To bude bežným postupom v našich členských štátoch. A mňa zaujíma, či toto je skutočne správne miesto, kde o tom treba diskutovať. Ale ja to podporujem a rovnako plne podporujem aj vás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Kastex. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som vám pripomenula ciele. Oznámenie o jednotnom trhu je veľmi ambiciózne a jeho modelom bolo, bola správa Monty. Cieľom tohto oznámenia je e, vyrovnaný stav na trhu, teda aby došlo k zlepšeniu jednotného trhu ako takého zlepšeniu transparentnosti, demokracie, to, čo voláme governance, teda riadenie. Ja si myslím teda, že e, každý jeden výbor, či už náš právny IMKO alebo iný, všetky výbory by mali skutočne dbať, aby existoval vyrovnaný stav. Najmä čo sa týka právnych návrhov. V tomto oznámení e, vidíme niekoľko e, horizontálnych tém, napríklad e, právna bezpečnosť pre podnikov, vymožiteľnosť práva pre občanov, napríklad e, pre spotrebiteľov, respektíve pre zamestnancov. E, ďalšou takou horizontálnou témou je daňová harmonizácia Všetky tieto témy by mali byť témou do diskusie nielen o sadzbách, ale aj o všeobecných cieľa, cieľoch, e, ako napríklad zdaňovať energetický priemysel. A e, tiež by sme mali hovoriť aj o inováciách. Všade však musíme dbať o vyrovnaný stav, aby sme sa dopracovali k takým e, návrhom, ktoré budú e, vyrovnané, teda nesmieme opakovať chyby z minulosti. E, dôsledkom chýb z minulosti sa občania dostali na vedľajšiu koľaj, pretože jednotný trh bol skutočne úzko zameraný na finančný trh. Na konci by som chcela e, vyjadriť e, isté obavy z dvoch e, prvkov, ktoré absentujú v tejto správe. Najmä to sú služby vo verejnom záujme z hľadiska občanov, ale aj miestnych volených predstaviteľov. Je to dôležitý prvok, pretože Ehm, existujú samozrejme nástroje, napríklad e, článok 14 e, zmluvy, e, respektíve protokol číslo 26. Oba tieto dokumenty hovoria o silnej právomoci miestnych a regionálnych samospráv v oblastiach služieb vo verejnom záujme. Ďalej, čo mi chýba, zabudli sme trošku skutočne na úlohu miestnych samozpráv. Teraz tým myslím na mesta, obce, regióny, teda samozprávne kraje. Je to absolútne dôležité. E, dôležité sú ich právomoci v oblasti hospodárskej, e, sociálnej alebo aj e, zákon, zákonodárnej, pretože častokrát európska legislatíva sa ich týka, samozprávy však však považujú európsku legislatívu za ťažko aplikovateľnú a nejasnú. Ja si, myslím, že pred, eh, ja si preto myslím, že by bolo veľmi dôležité zdôrazniť dôležitosť zahrnutia samozpráv do konzultácií a do diskusí. Napríklad hovorím teraz o samozprávnych krajoch. No a naozaj je to správne. No a ďalšia správne spravodajca Boris Manders a potom ja. Áno, úplne e, súhlasím so všetkým, čo odznelo v tejto diskusii. Najmä sa e, prikladám k tomu, čo povedal Baltazar. Áno, e, nástroje spoločného trhu nefungujú ideálne akt jednotného trhu a jeho modifikácia je pre nás obrovskou výzvou, e, pretože vieme sústrediť do jedného dokumenty všetky nástroje, ktoré by odstránili existujúce bariéry, e, ktoré by možno zlepšili výsledky v intenzite používania cezhraničných e, transakcií, respektíve posilnili by malé a stredné podniky. Tu vidím aj náväznosť na správu pána Mandersa, čiže viac informácií občanom a podnikom, informácií o legislatíve, e, ktorou sa zjednodušujú pravidlá. Oznámenie komisie e, v súčasnosti nie je efektívne skutočnosť, no, skutočne súčasný stav je tak komplikovaný, je to skutočný labyrint, je to džungľa, v ktorej malé a stredné podniky sa môžu ľahko stratiť. A preto by sme mali e, sa sústrediť najmä na malé a stredné podniky, ukázať im cestu tejto džungli. A dvojnásobne súhlasím s pani Wilstromovou. Mali by sme zharmonizovať pojmy používané v našich e, správach. Ja si osvojím vašu terminológiu tak, aby sme to zharmonizovali. Chcel by som ešte sa vyjadriť k tomu, čo povedala pani Kastex. Najmä čo sa týka bodu o e, zlepšení e, infraštruktúr a služieb vo verejnom záujme. už v krátkej dobe bude odprezentovaný kompletný legislatívny balík o službách vo verejnom záujme. A je to spomenuté i v bode 25 oznámenia. Ja si myslím, že by ste mali na mysli práve to, čo sa nachádza v tomto bode 25. Think... Len stručne, pán predseda. Myslím, že je dobré, že sa snažíme zlepšiť vnútorný trh, ale ak to nedokážeme odkomunikovať ľuďom, ktorí to budú musieť používať, tak robíme skutočnú chybu. A preto sa treba zamyslieť nad tým, ako prekonať túto, tento informačný nedostatok. To je všetko. Ja to tiež poviem veľmi stručne. Komunálna znestelnosť, pani Kostej o tom hovorila, to je dôležitý moment a pravdepodobne by sa oplatilo v rámci pozmeňujúcich návrhov sa tým zaoberať. A pre mňa to je tiež otázka komplexity, pretože to právo, ktoré platí v Európe, je také potrebné, že normálna, normálna komuna, nejaký administratívny správny celok, to už nedokáže sa celé realizovať. A preto sa treba pýtať, či nepotrebujeme, alebo či by zjednodušenie nebolo dobrým zlepšením namiesto neustále komplikácie. Niektorí majú možno stále pocit, že sa to neustále, stále ďalej komplikuje a právne rizika sa tým neodstraňujú, naopak zväčšujú. Ale v každom prípade s vami súhlasím, že každý z nás to zažíva, keď sa rozprávame s komunálnymi poslancami a zástupcami miest a obcí a regionov, tak si hovorí, že to všetko len komplikuje. A preto je treba prispieť k väčšej jasnosti. No a korelačné tabulky, no, my sme ich tam napísali len kvôli tomu, pretože práve s radou a komisiou sa intenzívne zaoberáme týmito otázkami. Konferencia predsedov sa uznesla, že v budúcnosti nebudú na program zaraďované správy, ktoré nebudú mať hodnotenie podľa korelačných tabuliek. No a rada to akceptuje, no a teraz chce s nami rokovať a nebolo by na škodu toto stanovisko ešte posilniť v príslušnej správe. Dobre, takže to boli tie dôvody. 4. februára, lebo to na pozmeňovacie návrhy. Dobre, no a dobre, sme skončili presne. No a ešte možno jedna vec a o 15.00 sa uskutoční rozpráva o bode pani Lichtenberger. To bude trvať jednu hodinu. Ja dúfam, že nebudeme potrebovať tú hodinu a zohľadom na to, že tie zasadnutia za zatvorenými dverami e, sme to rozšírili a o tie prípady pána Golniša, tak myslím, že debatu o patentoch by sme mali urobiť následne e, na to, čo robí pani, po obode pani Lichtenberger, to trvá hodinu a dúfam, že sa nám to podarí ešte predtým, než prídu maďarské ministri. A ja dúfam, že technicky je to správne. Informovaní sú všetci, takže všetci vedia, že e, rozprávať začne možno už o po Ďakujem pekne.